Um, Roberta Mazzola not here yet, though. she? Never mind. Um, thank you very much for coming back this afternoon. This is the third Ďakujem veľmi pekne. E, toto je tretia výmena názorov o právnom v rámci únie, únie o porušeniach celných predpisov, Spravodajkyňou je Kaja Kalas. V januári 2015 sa uskutočnilo vypočutie a prezentácia v októbri 2015 štúdie o analýze a efektoch e, rôznych e, sankčných systémov v jednotlivých členských štátoch. Ja dám teraz slovo okamžite Kaj Kalas, aby nám, by nás mohla oboznámiť so svojím stanoviskom. Ďakujem veľmi pekne. No, zdá sa, že toto nie je veľmi populárna téma, ale aj tak som veľmi rada, že, že tu vidím tých, ktorí sa zúčastňujú. Takže e, prvé zasadnutie tieňových spravodajcov sa uskutočnilo včera, aby sme začali diskusiu na túto tému. No a myslím, že e, všetci sa zhodneme na tom, že e, zjednotenie pravidel je nevyhnutné ale rovnako všetci súhlasíme s tým, že návrh komisie treba zlepšiť. Ja som rada, že každý je ochotný konštruktívne spolupracovať. Mým hlavným cieľom je zjednodušiť pre podniky, ako dodržiavať pravidlá, tak aby systém viedol k menšiemu počtu rušenia, nie vyššiemu. Sankcie sú posledným riešením pri nedostatočnom plnení, ale východisko nemôže byť také, že všetky spoločnosti majú v pláne porušovať pravidlá. Podobné správanie je stále menšinou a ja chcem systém sankcií, ktorý uznáva rozdiely medzi tými, ktorí náhodne spravia chybu a tými, ktorí zámerne porušujú pravidlá. No a preto ja chcem systém sa istnej zodpovednosti, takže stále treba preukázať, že bol nedbanlivý alebo zámerne porušil pravidlá, pretože existujú obrovské obavy o prezumciu neviny. A takže ja myslím, že je dôležité, aby sme boli v konflikte so základnými princípmi. A rovnako chcem objasniť, aké sú polahčujúce okolnosti, aj tie priťažujúce. Je to v jednom odseku, pričom ja myslím, že treba oddeliť, čo sú polahčujúce okolnosti a čo sú tie priťažujúce. Takže musíme sledovať možnosť možnosti dobrovoľného neznania a tiež možnosti e, urovnania hlavné pne malé podniky, ktoré nedokážu znášať náklady na súdne konanie a súdny proces. No a keď hovoríme o finančných dopadoch porušenia, ja by som bola tiež rada, keby úroveň sankcií bola založená na finančných dôsledkoch, ktoré sa dajú lepšie merať množstvom poplatkov, ktoré, ktoré prišli na miesto hodnoty tovarov. No a ešte musíme nájsť možnosť, čo sa stane, keď tie podobne budú mať finančné podvody, možno vtedy hodnota tovaru by mohla zohrávať úlohu ďalšou vecou, ktorú treba objasniť, je medzi eh, trestnými sankciami a administratívnymi sankciami. Zámer komisie je harmonizovať administratívne sankcie a nechať na smernici BIF harmonizáciou trestnoprávnych sankcií, ale v texte nie je vždy úplne jasné, o čom hovoríme, takže myslím, že treba jasne povedať, že harmonizujeme administratívne sankcie. A rovnako to treba zaoberať tým, či právny základ je správny, keďže právna služba parlamentu ešte stále nie je úplne presvedčená o tom, že ten zvolený právny základ bol správny. No a posledná vec, ku kritike autorov štúdie, ktorú sme si ktorú sme zadali, je, že kontrola, počet kontrol je rôzny a preto aj pri harmonizovaných sankciách ešte budú rôzne spôsoby, ako dodržiavať zákona a právo. Pritom samozrejme elektronické nástroje pomôžu, ale je dobre tiež vyslať signál v tejto správe, že by sme mali sa snažiť o konvergenciu auditov a kontrol. To sú moje hlavné pripomienky a teším sa na našu spoločnú spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Roberta Mecola je tieňovou spravodajkyňou pre EPP, ale nie je tu. Chcel by, si, chcel by si niečo povedať, András, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, Vicky. Kaja Kalas. Výborne opísala problémy, o ktorých hovoríme, no a v mene Roberty Mecoli, ktorá je našou tíňovou spravodajkyňou, a som veľmi rád, že môžem povedať pár slov. Ospravedlňujem sa za to, že tu nie je, pretože sa musí zúčastniť iného podujatia v svojom volebnom obvode. Ona je spokojná s prácou, ktorá začala a tak ako už pravdepodobne spomenula na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo, úplne súhlasí so spravodajkyňou, že treba nájsť eh, dohodu všetkých strán a odstrániť eh, nedostatky. Tento návrh eh, s tým spôsobom súvisí s posledným návrhom, o ktorom sa hovorilo, v oblasti cla a cieľ. A opätovne pre mňa je náročné pochopiť tie úvahy, ktoré komisiu viedli k tomuto záveru, pretože No a právny základ, hlavne v oblasti trestného práva, nie je úplne jasný a treba zajistiť, aby bolo správne, pretože opätovne nechceme európsky zákon alebo európske pravidla, ktoré nefungujú správne, tak ako to je v prípade celného zákonníka. Takže treba uh, zváži článok 42 colného kódexu. Máme isté skúsenosti s trhovým poriadkom, produktovým piráctvom a treba zaistiť, že to bude fungovať správne. Po druhé, myslím, že katalóg opatrení a aktivít, ktorý, ktorí musia prejsť celou kontrolou, treba ho premyslieť trošku podrobnejšie, no a treba zaistiť, že privilégium, ktoré sme dali autorizovaným hospodárskym operátorom, aby sa zašili tým, že sa budú zvyšovať rizika pre tých hospodárskych operátoroch, pre týchto operátorov, pre všetkých ostatných. No a ja myslím, že by som mohol pokračovať ešte s mnohými ďalšími bodmi, ktoré spolu s Robertou Mecelou chceme prejednávať, ale z hľadiska časového obmedzenia myslím, že eh, by sme to mali nechať na ďalšie diskusie. Myslím, že toto je dôležitá diskusia a dôležitá téma, o ktorej treba v budúcnosti ešte hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Andreas. Režiny, nech sa páči. Ďakujem pekne, Vicky. No ešte najskôr by som chcela poďakovať eh, spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom. Eh, zasadnutie bolo veľmi zaujímavé. No a ja, ako Kaja už poukázala, hovoríme o nevyhnutnosti tohto textu a delení. Máme teraz spoločné pravidlá pre celný poriadok, čo je veľmi dobré pre vnútorný trh, ale je množstvo podnikov, ktoré je pravidlá, ktoré treba dodržiavať, no ale spôsob, ako sa aplikujú tieto pravidlá v každom členskom štáte, spôsobujú veľké problémy, reálne problémy, pretože jednotlivých eh, krajinách. Eh, to má pre podniky rôzne dôsledky, takže stále tu existujú rozdiely eh, v aplikácii a to spôsobuje neistotu podnikov, pretože sú v rôznych štátoch rôzne, a rôzne podmienky a tiež to vedie k celnému dumpingu, pretože niektoré podniky a, si zvolia si zvolia sídlo krajiny, kde sú vystavené najlepší, najmenším eh, sankciám. Návrh komisie vyvoláva isté otázky a vyžaduje si objasnenia. Eh, zaznela tu už otázka právnej bázy, právneho základu. Niektoré definície sú príliš nejasné a vystavujú podniky právne neistote. Ďalej klasifikácii sankcií dnes v návrhu nie sú stanovené sankcie na základe objektívnych kritérií. Je to, stanovuje sa charakter zámerného porušenia, ale je to definované smernici už sa o priťažujúcich okolnostiach, to nie je zámerné, ale sankcia treba, aby bola objektívne, objektívne definovaná. Ďalej jediný eh, element, ktorý sa používa na stanovenie závažnosti, je hodnota tovaru. Už ja sa povedať, že eh, hodnota je síce kritérium, ale nemôže byť jediným. Takže treba upresniť to, tú proporcionalitu sankcií a vzťahu, vo vzťahu k niektorým kritériám. No a ďalej je tu otázka zodpovedných osôb. V jednotlivých členských štátoch sú rôzne režimy. Vidíme e, zámer v niektorých krajinách a vyhnúť sa zodpovednosti. Takže treba nájsť a definovať osobu, ktorá zodpovedá za porušenie. No a na záver, o tom sa už tiež hovorilo, je dobré harmonizovať pravidlá a harmonizovať kvalifikáciu, eh, porušenie a definíciu sankcií, ale treba tiež nejak zblížiť politiku jednotlivých členských štátov v oblasti kontroly, pretože to eh, sú tu stále rozdiely a je to eh, oblasť, kde treba vyzvať komisiu, aby zmenila niektoré veci. Takže toľko na úvod. No a ešte budeme mať v budúcnosti príležitosť na ďalšie diskusie. Ďakujem pekne, pán Dalton. Ďakujem pekne, Vicky. Ja by som tiež chcel poďakovať spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za včerajšie eh, zasadnutie. Myslím, že sme sa eh, zhodli na viacerých oblastiach, na ktoré už poukázali kolegovia. Ja sa veľmi teším na Eh, spoluprácu na zlepšovanie týchto návrhov, ale musím byť úprimný, že som pomerne skeptický eh, potrebe univerzálnej politiky v tejto oblasti je jasné už, že všetky štáty musia mať účinné systémy, takže komisia tým, že toto navrhuje, hovorí, že neverí členským štátom. No a myslím, že to je pomerne znepokojujúce. Eh, my musíme dôverovať členským štátom, tom, že dokážu dodržiavanie platných eh, režimov. Rovnako ma tiež znepokojuje nedostatok flexibility. Myslím, že treba jasne povedať, že treba rozlišovať medzi zámerným porušením a náhodným porušením. Ak tak neurobíme, tak my budeme oslabovať obchod vo všeobecnosti, pretože stále eh, existujú veľké nedorozumenia v tom, ako colné režimy vôbec fungujú a jednotlým Eh, digitálnym trhom. Hovoríme, že eh, jednotlivci eh, chcú čoraz viacej okupovať veci za hranicami EÚ a ja som videl príklady, kedy jednotlivci boli prekvapení za to, že museli platiť clo len kvôli tomu, že si kúpili niečo online v USA. Takže ak to ešte skomplikujeme a rešte obmedzíme, tak to uškodí obchodu. Takže treba zaistiť, aby existoval rozumný a flexibilný systém sankcií, a, ktorý umožňuje eh, diskusie medzi celnými orgánmi, jednotlivcami a podnikmi. Takže mňa niektoré návrhy komisie znepokojujú, rovnako ako už bolo povedané, právny systém, treba byť veľmi opatrný, hromad administratívnych sankcií, a tom, či majú nejaké dopady na e, trestnoprávne systémy. No a vo väčšine členských štátov e, platí prezumcia neviny, čo by bolo týmto trochu oslabené. Takže ja mám isté obavy z toho, kam sa toto uberá. Samozrejme už e, jasné, že uh, už bolo viackrát odložené kvôli týmto obavám. Ja sa teším, ale vo všeobecnosti na spoluprácu so spravodajkyňou a spravodajcami tieňovými a uvidíme, kam sa to bude uberať aj na rade. Ďakujem pekne, Jiži Maštálka. Ten tu nie je, Julia Reda. Áno, najskôr by som chcela poďakovať spravodajkyni a kolegom za prácu v tejto oblasti. E, myslím, že skupiny sa už v veľkej miere dohodli o tom, e, kde sú možno aj nedostatky tohto návrhu, ale ohľadom na to myslíme, že existuje potreba e, Eh, právenej koordinácii v oblasti eh, porušení a sankcií samozrejme. Eh, jednotný trh znamená, že keď tovar vstúpi na trh EÚ, tak potom sa už voľne pohybuje, takže čím viac koordinácie bude medzi členskými štátmi, tým menej stimuluje pre ten foreign shopping, tak ako pani Rozie už poukázala, avšak my nie sme prekvapení o tom, že prístup tí smernici na jednej strane je veľmi preskri- e, preskriptívny v e, sankciách, ale ďalej nejednoznačný v otázkach, e, či administratívne alebo trestnoprávna harmonizácia je správnym spôsobom, hlavne keď nedávame alebo keď sa nevenuje dostatočná pozornosť a kontrol a vynúcovaniu práva. Ja myslím, že otázka toho, kde sa majú importovať tovary do EÚ, tým bude oveľa viac ovplyvnená. Takže ak niekto chce porušiť colné predpisy, tak otázka, či existujú dostatočné kontroly, môže zohrávať väčšiu úlohu ako presná povaha, charakter sankcií. Takže my by sme boli radi, ak by sa viac o kontrolách a samozrejme smernica má najlepšiu šancu byť prijatá na rade, ak bude jasný právny základ a bude koherentnosť medzi tým, e, čo už máme z hľadiska definícií. A musíme byť tiež opatrní v otázkach trestného práva. Ďakujem pekne, Maria Grappini. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som rada povedala, že e, dôverujem spravodajkyni a tieňovým spravodajcom. Úplne súhlasím s tým, čo povedali kolegyne a kolegovia. Rada by som upozornila na principiálnu, principiálnu záležitosť. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby existovali kontroly, kontroly o porušeniach a prestupkoch, avšak to nemôže viesť k bariére bariéram obchodu medzi štátmi. A súvisí to so sankciami, tak ako povedala Virginie, tak sankcie nie sú veľmi jasne definované a majú veľmi široké napríklad v článku 1 je 150 eur až koľko tisíc, no a bylo z toho možnosti korupcie a rokovania v každom prípade, no a tu by som rada videla jasnejšie sankcie za každé porušenie. Článok 7 sa týka chýb, ktoré spravia celné úrady, ale neviem, či nejaká, týka keď celný orgán, celný úrad spraví nejakú chybu, čo sa im stane. Aký, aké sú nejaké sankcie alebo postup proti celným orgánom, možno takáto chyba by sa dal napraviť len právnym rozhodnutím. Takže to si zaslúžuje, zaslúžuje tiež eh, viac diskusí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcel by sa vyjadriť ešte niekto ďalší. Ja vidím, že viaceré krajiny položili k tomuto otázku. Eh, vychádzame z bodu, spomenul Andreasa, nedostatočný, eh, nedostatočný jasnosť právneho základu. Litva, eh, no, podľa návrh, myslím, že aj Švédsko, na tu list podpísaný <clears throat> ďalšími desetimi krajinami, ktorí eh, v júli bol zaslaný Moskovičimu a hovorí sa, že veľká väčšina členských štátov má návrh, názor, že navrhovaná smernica nesplňa e, zamýšľaný účel. Nezdá sa, že na rade sa to teda hýbe veľmi rýchlo. Ak právny základ nie je jasný, tak e, prečo sa tým vôbec oberáme, e, prečo to robíme, mohlo by to spôsobiť veľa väčšie problémy. A z praktického hľadiska viem, že rôzne krajiny majú rôzne skúsenosti, pretože napríklad u nás v Holandsku sú veľké prístavy, napríklad Rotterdamský prístav, kde som bola, ktorý som navštívila a s pánom De Jongom. Mohli ste sa nás zúčastniť, ale neveľa ľudí sa zúčastnilo. A vidíme veľmi vysoký počet produktov, ktoré tam sú doračované. Hovorili o tom, ako skenujú skenujú vlaky, ktoré prichádzajú, kontrolujú kontajnery, či obsahujú niečo, čo sa podobá na bicykle, ak je uvedené, že obsahujú bicykle. Takže je tu veľká inšpekcia a nízke pokuty. Na druhej strane sú iné prístavy, kde tie kontroly nie sú až také časté, ale pokuty sú veľmi vysoké. A keď harmonizujeme len pokuty bez procesu inšpekcie a kontrol, tak ľudia budú e, dovážať e, do tých prístavov alebo na tie miesta, kde tie inšpekcie nie sú také e, časté. Takže ak, aký stimul je modernizovať procesy kontrol, vy tam dali skanery, digitalizovali procesy kontrol. A nemôžeme harmonizovať všetky rôzne krajiny, pretože nie všetky z nich majú námorné prístavy. Takže rôzne krajiny budú musieť fungovať v rôznych eh, oblastiach s tou väčšou infraštruktúrou, eh, musíte zinvestovať. Takže keď harmonizujeme len pokuty, podľa môjho názoru to nemôže fungovať, pretože rôzne eh, v rôznych krajinách budú tie systémy rôzne kvôli rôznym geografickým podmienkam. Ja som chcel, len vysvetliť, čo som Eh, videla na vlastné oči, keď som navštívila s výborom najväčší kontajnerový prístav v Európe, ani som pochopila, ako rôzne krajiny budú mať eh, v každom prípade rôzne prístupy k clám. No a Filipa Kamota je tu z NDG Tax. Chcel by sa vyjadriť mene komisie, chcel by povedať, eh, prečo členské štáty či je situácia taká, aká je, Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nechcem povedať, že členské štáty sa vždy mília. Rád by som nadviazal na niektoré body, o ktorých sa hovorilo. Podľa nášho názoru my sme veľmi radi teda, že je tu všeobecný pocit, že niečo treba urobiť. Rovnako uznávame, že toto je mimoriadne náročná, citlivá oblasť a nie je prekvapivé, že diskusie na rade sú veľmi náročné a už sa trochu vlečú. Myslím, že sa hovorilo o, alebo teda o viacerých veciach, o ktorých sa hovorilo, treba diskutovať ďalej a ďalej ich skúmať. Jedna z vecí je prepojem medzi prácu na celným kódexom EÚ, delegovanými aktami a otázkou sankcií. Nám je jasné, že v tejto oblasti musíme vzdialej nielen len pre súčasnosť, ale aj pre budúcnosť. Ja uznávam, že sú tu obavy eh, k otázkam prísnej zodpovednosti. A potom, pokiaľ ide o tú prísnejšiu zodpovednosť a jej definíciu, toto je trošku, trošku problém. Ale niek- niektoré členské štáty už takúto, eh, tak, takúto definíciu uplatňujú a niektoré sa aj, eh, už týkajú toho, čo je naozaj rozumné hľadiska aplikácie. A pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty, v tom zmysle, a ja by som chcel napojiť sa na to, čo ste povedali vy, pani predsedajúca, o kontrolách tu v rámci našho balíčka, keby som to takto mohol nazvať, už je určitý zakomponovaný akčný plán pre riadenie rizik, ktorý už obsahuje plán pre EÚ, ktorý sa týka cieľ. A ja by som, my by sme tlačili, aby sme mali spoločný prístup k analýze rizik, a pretože toto je veľmi dôležitá vlastnosť celého tohto balíčka, pretože vieme, že naozaj dobrá analýza rizik je najlepším spôsobom, ako ovládať a kontrolovať e, teda dovoz aj e, colné postupy vo všeobecnosti. A práve kvôli tomu, že máme legislatívu spoločne, tak aj akčný plán z hľadiska ľadenia rizik, ako aj otázky, ktoré budeme týmto riešiť a predkladať. A že si myslíme, že aj to tzv. tretie, tá tretia noha tých sankcií je vhodná, aby sme ju teda riešili v tejto chvíli. Pokiaľ ide o právny základ, myslím si, že mali sme um, dlhú diskusiu aj na rade o tomto a my sme sa zhodli na tom, že je potrebné preskúmať eh, ten právny základ, ale aby sme pridali, vlastne pripravili nový právny základ k návrhu, pretože jedným z problémov tohto návrhu je, že je niekde medzi plnou harmonizáciou a ustanoveniami, ktoré už sú v platnosti v EUCC v článku 42. My máme pocit, že práve preto, že je to taká citlivá a dlžitá oblasť, mohli by sme tu postupovať krok za krokom. A to o tom vlastne bolo presne aj návrh. Možno, že nie je pre niekoho dosť ambiciozný a pre iného je príliš ambiciozný. E, myslím si, že to je vlastne väčšinou ten náš problém, ktorý vždy máme v Únii ale myslím si, že práve stojí za to, aby sme sa pokúsili nájsť to, čo sa teda dá sankcionovať, ak by som to takto nazvala, pretože ak tu naozaj existuje riziko a budeme e, do neho vstupovať viac a viac v budúcnosti, budeme mať, alebo podnikať to riziko viac, tak potom budú ešte len väčšie problémy. A keďže toto je stále dôležitejšie, pretože stále ju viac jednodušenia, E, je treba jasné, alebo mať v tom jasno, že tí, ktorí budú mať tú dôveru, že im budeme môcť veci znížiť a oslobodiť ich od cieľ, tak musíme mať istotu, že ak e, sa niečo udeje zlé, tak budeme musieť potom postupovať e, zase dostatočne tvrdovočiním. myslím si, že musíme sa poučiť od vás a vašich poslancov a viesť tú správnu diskusiu, ako aj vedieme. A myslím si, že táto diskusia musí bežať aj na rade. Ďakujem. Ešte Kaja, chcela by si sa viac slova. Kaja Kalazava, ďakujem pekne všetkým vám za vaše pripomienky. Mám len niekoľko poznámok. Jedna sa týka toho, e, my sme to videli viacerokrát, e, a je to pomerne logické, že členské štáty alebo členským štátom sa nepozdáva, keď Európska únia sa snaží zasahovať e, do ich právneho systému. Takže to je pomerne logické, že je tam odpor, ale na druhej strane máme také predpisy, ktoré by mali správne fungovať, aby mohol vôbec fungovať vnútorný trh, preto je potrebné prijať určité kompromisy. Pokiaľ ide o samotný právny základ, a to už spomínal aj zástupca komisie, že je možné to zmeniť zo strany spoluzákonodarcu, tak možno, že toto není až taký najväčší problém. Ale my samozrejme budeme sa musieť pozrieť aj na tie ďalšie e, otázky, na ktoré tu bolo poukázané, aby sme dosiahli ten najlepší výsledok. Predsedajúca, ďakujem pekne. Takže teraz sa len stručne k e, časovému harmonogramu. Je tu ďalšie týždenie schôdza? Nie, tuto je 22. februára bude preskúmanie návrhu a termín na predkladanie návrhov 16. marca. Ďakujem. Budem pokračovať ďalej. Trošku máme ešte času na ďalší bod programu. Je vypočutie o bezcelných tarifách, ktoré by sa malo začať o 10 minút, takže máme teraz trochu krátku prestávku. Môžeme. vzdelávania.

So, ladies and gentlemen, we're going to... Takže, dámy a páni, začneme s ďalšou témou a to je verejné vypočutie k téme nesilných bariér v obchode na vnútornom trhu. A tu je spravodajcom eh, Daniel Dalton k tejto príslušnej správe z, EC, z EKR. Chcela by som pozvať, pozvať všetky. Máme tu viacero návštevníkov e, v galerii, takisto máme aj divákov či poslucháčov online, pretože sa to vysiela cez internet a je tu veľký záujem o tieto udalosti aj online. Je tu mimoriadne dôležité pre vnútorný trh a respektíve pre výbor pre vnútorný trh, aby vnútorný trh e, fungoval s príslušným spôsobom a máme tu už aj štúdiu, akým spôsobom znížiť bariéry a náklady pre podniky, aby e, mohol dobre fungovať vnútorný trh. A je to potom výhodné pre spotrebiteľov. Chcela by som privítať e, našich panelistov. E, diskusia je rozdelená do dvoch e, rôznych e, panelov či diskusí. Jedna sa týka tých prierezových nestolných bariér, ktoré to sú a ako tak s nimi nakladať. A potom sú tu konkrétne konkrétne bariéry podľa jednotlivých sektorov. Takže prvne začneme, dala by som slovo spravodajcovi Danielovi Daltonovi, ktorý potom aj uvedie rečníkov. Ďakujem pekne, Vicky, aby som tiež chcel privítať všetkých našich panelistov. Dúfam, že budeme mať veľmi dobrú diskusiu. Vlastne moje dôvodnenie celej tejto veci je, aký, aby sme prijali trošku iný prístup k tomu, ako vnímame spoločný trh, pretože my už ho máme. Bolo to veľmi veľký úspech pre EÚ, prešli sme dlhú cestu. A naozaj je to proste výsledok je naozaj úsp, úspech osobitne mať spoločný trh bez cieľ a bez diskriminácie. A to je princíp, ktorý vlastne je celý čas tu, ale nie vždy celkom sa to dobre presadzuje v praxi a je tu mnoho firiem a jednotlivcov naozaj sa ešte stále stretávajú s problémami a prekážkami, keď chcú robiť obchody v inej krajine. Osobitne je to prípad malých e, podnikov, malých firiem, napríklad v mojom rovnom obvode, keď chcete obchodovať napríklad medzi Coventry a na e, e, druhej strane vo Francúzsku, tak e, vlastne je to rovnako zložité, ako keby niekto z Birminghamu chcel obchodovať s Alabamou. Čiže síce je to v rámci EÚ, je tam mnoho rôznych EÚ uľahčení, ale zároveň je to stále medzinárodný obchod. Čiže ja by som chcela, aby sme sa na to pozreli e, z hľadiska toho medzinárodného obchodu, pretože vlastne pre naše firmy to je medzinárodný obchod, aj keď my to vnímame, že to je v rámci vnútorného spoločného trhu a iste sú tu rôzne e, zmluvy, ako riešiť spory a podobne. Je to, môžu aj členské štáty súdiť niektoré z iné členské štáty alebo eh, aj, aj podniky. Takže toto bola jedna z oblastí, o ktorej som si myslel, že bola zaujímavá. Ale pokiaľ ide o samotný vnútorný trh, eh, pýtal som sa mnohých našich firiem, že aké majú skúsenosti s týmito prekážkami, aby som trošku identifikoval určité také prierezové témy. A mnohí mali rôzne názory a skúsenosti, ale ide o mnohí jednoducho povedali, povedali, že už e, sa pokúšali e, robiť e, biznis v inej krajine, často nakoniec boli odradení a do toho ani nešli. Takže čo teda vlastne, čo je takáto necolná prekážka či bariéra. Niektoré veci sú, niektoré veci nie sú prekážkami. Myslím si, že prvá vec, na ktorej sa treba za každým pozrieť, je, že členský člen by všade mal uplatňovať tri princípy, či je to proporcionálne, nediskriminačné a či má to nejaký cieľ verejnej politiky. A ak to splňa tieto tri ciele, ja by som povedal, že to potom nie je e, bezcelná prekážka, keď sú tu rôzne Ehm, scenáre. Napríklad aj mnohé členské štáty majú aj plánovanie a tie často ehm, splňajú tieto tri kritéria, pretože sú to väčšinou verejné politiky. Potom ďalšia oblasť napríklad ehm, niekto môže povedať, argumentovať nesprávnym alebo zlým uplatňovaním európskeho práva. Niekedy je to, súvis, to súvisí s nedobrými definíciami, respektíve nekonzistentnými definíciami alebo s rôznym výkladom práva a tak a podobne. Ja tiež považujem tieto veci za problém. Takže to sú vlastne zámery, ktoré sú za mojou správou a snažil som sa, aby sme identifikovali tieto problémy a ako sa, čo sa s tým narobiť. E, pretože keď to nezmeníme, tak naozaj to má veľmi negatívny vplyv na vnútorný trh a má to zlý vplyv potom aj na našich spotrebiteľov. A sú práve tí, ktorí tomu najviac vlastne utrpia, pretože nebudú môcť využívať všetky tie výhody, ktoré im tento trh môže prinášať. Aj malé a stredné podniky im budú e, na tom strácať, pretože vieme, vieme no všetci veľmi dobre, že veľké firmy si s tým poradia, pre, majú na to prostriedky a ľudí, ale malé firmy na to ľudí nemajú. Takže potom vlastne to ničí celé to naše úsilie v tom, čo sa tu snažíme a to je fungujúci vnútorný trh. Takže toto všetko je vlastne to pozadie za mojou správou a bol by som rád, keby sme mali vyjasnenú aj terminológiu, keď budeme musieť hovoriť o tom, ako prekročiť rôzne bariéry a prekážky v obchodovaní s tretimi krajinami. Takže ja sa veľmi teším na to, čo nám povedia naši experti dnes a snáď e, dúfajme, že budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu o tomto aj potom. Ďakujem pekne, predsedajúca, ďakujem pekne. Prvým rečníkom je Annette Dragsdown, ktorá je z um, um, poradkyňou v Konfederácii dánskeho priemyslu. Ďakujem pekne, ďakujem za organizáciu tohto vypočutia aj, že ste ma pozvali. Vnútorný trh je e, jadrom alebo základným milníkom našej E, európskej ekonomiky funguje dobre v prípade troch až z troch piatich firiem. Existujú naozaj bariéry aj, bariéry aj v harmonizovanej a neharmonizovanej oblasti. To je výsledok štúdie, ktorá e, bola urobená nedávno našou konfederáciou. Pre produkty existujú určité požiadavky pre doplňujúce rôzne národné text, testy, aj v prípade, keď už napríklad produkt bol testovaný v inej krajine. Príklady sa dajú nájsť napríklad v slávnictve, kde napríklad Nemecko stále vyžaduje e, posudzovanie zhody e, pre mnohé nemecké firmy, napríklad pre drvené podlahy, ktoré už majú napríklad na označenie CE, alebo, alebo napríklad ďalšie produkty, Takisto pokiaľ ide o dodržiavanie určitých environmentálnych charakteristík alebo protipožiarných charakteristík, tie, tieto testy nemenia však produkt, ale sú nákladné z hľadiska administratívy aj peniazy. Jeden takýto test, jedna skúška môže stať niekde medzi 7 tisíc a 14 tisíc eurami. Okrem toho, často aj výročné audity sa, sa požadujú výroč, každoročné audity produkty, produkcie a podobne. V ďalších prípadoch e, úrady e, rôzne chápu toho, že čo by malo byť predmetom skúšok, e, napríklad vodnej kohutiky, E, Európska, nedávno sa zhodli členské štáty na tom, že sa pripracujú spoločné európske normy pre tie produkty, ktoré prichádzajú do styku s vodou. Ale prečo nemôžu členské štáty aspoň sa dohodnúť na tom, akým spôsobom sa majú tieto e, produkty testovať, napríklad e, vodné filtre? E, napríklad v Nemecku chcú testovať počas procesu, v Nemecku chcú testovať e, konečné produkty, ale vlastne aj tak e, všetky tieto zmeny vlastne ne, produkt nemenia, napriek tomu musia tí, čo to predávajú, to teda, teda, teda, mať testovať podľa rôznych noriem v rôznych vo všetkých krajinách. Takisto niekedy si môže vyžadovať žiadosť aj zmenu produktu, je napríklad čalonený nábytok včelniny nabytok e, tiež spadá pod e, smernicu o bezpečnosti produktov a tiež je pokrytý e, európskymi normami, ale však sú v Británii osobitné požiadavky pre čarunenie kvôli protipožiarným opatreniam vrátane záhradného nábytku a to znamená, že napríklad textílie a bytové textílie musia byť napustené alebo upravené rôznymi chemickými látkami, ktoré sa nevyžadujú v iných krajinách, respektíve v iných krajinách sú zakázané zakázané, pretože sú považované za e, škodlivé pre životné prostredie. Takže takisto sa vyžadujú potom dôsledky, sú potom, ktoré sú v podstate, alebo vedie to potom k tomu, že vlastne sa potom nahromadí Ehm, nábytok, respektíve samozrejme každý z týchto produktov, respektíve rovnaký produkt dodávaný na dva rôzne trhy si vyžaduje inú úpravu a to všetko stojí peniaze a keď sa dojde k zníženiu o 25 celého, ehm, celej škály alebo v katalógu produktov len preto, aby sa vlastne mohlo pokryť tie skúšky na ostatné produkty. Takže ak sú to národné požiadavky, ktoré sú osobi osobitné pre jeden produkt, tak toto bude rovnako platiť um, aj pre ostatné produkty rovnakého druhu, ktoré sa predávajú na príslušnom trhu. Ale keď e, sa firmy vzdajú toho, že budú predávať svoj produkt na nejakom trhu, tak to potom znamená, že spotrebiteľi na tom trhu majú e, menšiu možnosť výberu a môže byť e, aj narušená aj hospodárska súťaž. A však pokiaľ ide o to, že čo ešte môžu byť takéto prekážky, napríklad aj dopravné prekážky môžu byť e, prekážkami ako rôzne požiadavky pre vodičov kamionov a pre prepravu. To je takisto veľká výzva, pričom stále viac firiem chce využívať e, e, spoločný trh, napríklad mať spoločný veľký sklad, odkiaľ môžu distribuovať tovary pre všetky členské štáty. Takže toto všetko vlastne e, nám uvádza alebo nám ukazuje, že všetky tie kontroly, ktoré sú, aj fyzické kontroly tovarov, potom môžu viesť k zvýšeným nákladom prepravných spoločností a tiež to potom podkopáva vnútorný spoločný trh. E, bezcelné e, bariéry takisto môžu ovplyvniť aj služby, také služby, ktoré sa týkajú produktov sprevádzaných službami Takže ako môžeme reagovať alebo na tieto bariéry v, v, v slobodnom pohybe? Vy, ktorí ste zákonodarcami, vy by ste mohli pomôcť aby tomu, že sa bude tejto otázke naozaj venovať neustála pozornosť, aby legislatíva bola jednoznačná, aby sa vyhlo rôznym interpretáciám ale je treba zabezpečiť, aby vaše vlastné parlamenty a tí, ktorí o tom rozhodujú, aby poznali svoje povinnosti, to, akým spôsobom sa majú správne implementovať spoločné princípy a pravidlá a že nebudú zavádzať eh, národné predpisy, ktoré nie sú odôvodnené do, s dokumentovanými rozdielmi, ako napríklad kvôli rôznej infraštruktúre alebo rôznej klíme eh, systémy fungujú celkom dobre, avšak skúsenosti eh, hovoria, že nie je možné, alebo respektíve možnosť odvolať sa mož, trošku môže fungovať, ale nie je všade. Čiže to vedie všetko k tomu, že potrebujeme naozaj spoločný systém na európskej úrovni, e, systém e, podávania sťažností, Ehm, kde budú zaregistrované e, všetky spoločnosti a takisto tam bude možné uplatňovať e, vzájomné uznávanie a podobne, podobne. Takisto členské štáty by mali mať možnosť e, tiež uvádzať alebo registrovať akékoľvek osobitné predpisy, ktoré sú platnosti na ich území. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. The next speaker. Ďalším rečníkom je pán Pirofas, štátny tajomník DOCME. Ďakujem pekne, Peter. <clears throat> Thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som všetkých pozdravil a poďakoval sa za pozvanie. Malé a stredné podniky plne podporujú otváranie trhov v rámci Európskej únie odstávajúce prekážky v rámci vnútorného trhu je potrebné odstrániť. Momentálne e, cezhraničná činnosť e, prináša zo sebou vysoké, vysokú administratívnu záťaž a to bráni malým podnikom pre všetkým v e, sektore služieb. A budem o tomto sektore služieb hovoriť ako o prioritnom. Eh, následne moja organizácia zamieta akékoľvek ďalšie nové prekážky na vnútornom trhu. A tým sa dostávam k prvému záveru. Prvou prioritou Európskej inštitúcií by mala byť úplná implementácia existujúcej legislatívy vnútorného trhu. Po viac ako 20 rokoch sa snažíme dobudovať vnútorný trh a inštitúcie vytvorili naozaj celý balík legislatívy. Takže skôr ako sa navrhne niečo nové, pozrime sa na to, či sa tie isté cieľe nedajú dosiahnuť jednoduchou implementáciou toho, čo už existuje. A keď sa bude navrhovať alebo implementovať legislatíva pre vnútorný trh, mali by ste uplatňovať pravidlá Small Business Act legislatívy pre malé podniky a pravidlá lepšej legislatívy, čo znamená skutočné uplatňovanie princípu mm, malé veci ako prvé, eh, voľba správnych legislatívnych nástrojov a posilnenie systému Solvit. Máme naozaj málo času dnes na to, aby sme vymenovali všetky necolné prekážky obchodného styku, takže vo svojej prezentácii budem selektívny a zamerám sa iba na sektor služieb popri e, tom sektore tovaru, o ktorom hovorila kolegyňa predo mnou. Podpora voľného pohybu profesionálov cez uznávanie kvalifikácie pri rešpektovaní systémov e, tzv. regulovaných profesí, ktoré zabezpečuje vysokú kvalitu služieb, má pozitívny dopad na učňov a učňovské vzdelávanie a mal by sa dodržiavať pre sektory remesiel by takýto reformný proces by mal opatrný, byť opatrný a nemal by spochybniť systémy odbornej prípravy, tak ako ich poznáme. Smernica o službách musí byť v plnom rozsahu transponovaná vo všetkých členských štátoch a musia sa rešpektovať existujúce národné špecifika. Členské štáty majú špecifický prístup a to môže byť niekedy aj výhodou. Avšak musíme dnes priznať, že cezhraničné poskytovanie služieb a etablované jedny kontaktné miesta alebo systémy e, nákupu na jednom mieste sú zďaleka sú ďaleko od toho, čo očakávame. Sú tu stále problémy, okrem iného aj jazykové problémy a v niektorých štátoch e, sú portály roztrúsené po e, regiónoch alebo v rámci federálneho systému. Ak chceme poskytnúť dočasnú pomoc pri cezhraničnom obchodnom styku, stretneme sa s prekážkami, bariérami a jeden z, jednou z najväčších je proces nahlasovania pracovníka, ktorého chcete vyslať do zahraničia. Uvediem praktický problém. Neexistuje žiadna harmonizácia ohľadom subjektov, ktoré majú vydávať, majú zasielať toto oznámenie a ktorým sa má zasielať toto oznámenie. A ak si myslíte, že v tom je nejaký podnikateľská výhoda, tak budete sklamaní. Uvediem príklad. Niektoré naše podniky v oblasti oprav Eh, chceli podporovať v podstate a propagovať svoje aktivity tým, že opravia veci do 24 hodín aj eh, v zahraničí. To znamená, ak váš výrobok má nejakú chybu alebo závadu a chcete niekoho poslať, aby ho opravil aj piatok, tak je takmer nemožné tak učiniť, pretože jednoducho nedostanete eur notifikáciu, ak ten pracovník bude bez tohoto formulára, presláveného formulára, tak sa vystavuje finančnej pokute okrem iného. Ak chcete v inom členskom štáte si otvoriť pobočku a uvedomte si, že malé a stredné podniky predstavujú len 2% všetkých e, filiálok. Viete si predstaviť, aké je to zložité. Ak chcete postupovať takto, tak zistíte, že tie informácie, ktoré dostanete, sú veľmi často neakceptovateľné z hľadiska eh, jazyka a sú neúplné. Ak chcete začať, tak zistíte, že na informačnej obrazovke sa nespomínajú žiadne sociálne požiadavky a musíte opätovne začínať celý proces od začiatku. Cezhraničné poskytovanie tovarov a služieb znamená to, že máme rôzne technické požiadavky a že v plnom rozsahu nevyužívame systém vzájomného uznávania. A na poslednom stretnutí vyslancov malých a stredných podnikov tu v Bruseli na to upozorňovali viaceré e, podnikateľské organizácie. A dovolte na záver e, povedať to, čo my považujeme za jednu z hlavných brzd a Ide o to, že európskym inštitúciám sa nepodarilo zaviesť harmonizovaný systém DPH. Podnikanie cez hranice znamená, že musíte bojovať s 28 rôznymi systémami DPH a ani sa nám len nepodarilo harmonizovať formuláre pre DPH. A tak, aby ste vedeli, že meno firmy je na prvom mieste a číslo 2 E, je e, podnikateľská činnosť. To sú veci, ktoré potrebujeme naozaj rýchlo riešiť, ak chceme naozaj využívať potenciál vnútorného trhu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ilia Buržman, poradca Eurocommerce pre vnútorný trh. Ďakujem pekne za to, že sme boli pozvaní na to, aby sme vysvetlili aké problémy majú podniky v retailovom sektore na jednotnom trhu, ale Eh, poviem, prečo sa snažíme bojovať proti týmto necelným prekážkám. Chceme poskytnúť lepšie služby spotrebiteľom. Spotrebitelia chcú väčší výber, kvalitné produkty za nízke ceny, bezpečné produkty, záruky a opravné prostriedky. Vedeli ste, že dnes je 5 miliónov podnikov malo veľkého obchodu, ktorí sa snažia podnik poskytovať spotrebiteľom produkty a 95% z nich sú malé stredné podniky. To znamená, každý štvrtý podnik je v e, retail a wholesalovom sektore, malo veľkou obchodnom sektore, samozrejme predávajú väčšinou tovar, ale 80 cezhraničného obchodného styku sa týka obchodného styku s tovarom a pri jednotnom trhu s tovarom by sme mohli ušetriť e, až po 261 miliard eur, čiže naozaj stojí za to bojovať, aby sme získali takéto úspory. Aké sú skúsenosti malo a veľkopredajcov pre všetkým členské štáty vytvárajú národné prekážky a to stále e, Mm, ak podniky e, e, musia venovať pozornosť tomu, aby splnili požiadavky a nemohli, nemôžu sa venovať podnikaniu. Vedie to k zbytočnému opätovnému testovaniu, opätovnému označovaniu, pre menovaniu produktov. Často vznikajú problémy aj pri zavádzaní maloobchodných prevádzok, e, vzťahov B2B, zákony sú často diskriminačné proti zahraničným malopredajcom Samozrejme je tu otázka prístupu k informáciám, ako napríklad postupovať pri získaní povolení, ako riešiť problémy. Implementácia EU legislatívy nie je dostatočná a interpretuje sa uplatňuje rôznymi spôsobmi. Uplatňovanie práva nie je vždy efektívne a nehovorím, že je potrebná úplná harmonizácia, ale činnosti na zamerané predstavovanie práva by mali priniesť rovnaké výsledky všade. Uvediem zo pár príkladov. Francúzsko neuznáva e, osvedčenie o zhode e, ktoré súvisí s prvým umiestnením výrobku na európskom trhu. To vedie k tomu, že je potrebné opätovne testovať. Ak chcete pôsobiť na francúzskom trhu, potrebujete si produkt teda znovu otestovať. Ďalší príklad, Česká republika. Tam musíte oznámiť každú zásielku Eh, prvých produktov, skôr ako prídu na územie pre malopredajcov. Eh, tí musia často riešiť protekcionistické opatrenia, napríklad v Maďarsku a Slovensku, takisto aj počet povinných národných a EU informácií sa stále zvyšuje a to veľmi rýchlo. To vedie ku chaosu medzi spotrebiteľmi, ale robí aj problémy podnikom, aby dodržiavali tieto požiadavky. Zopakujem vám to, čo povedal sused vedľa viac ako 80 rôznych sadzie pre DPH v EÚ existuje, čiže pre o, o, cezhraničný obchodný styk je to veľmi zložité. Takže aký to má dopad na podniky? Poprvé je tam množstvo zbytočných prekážok e, na predaj už e, otestovaných produktov, ktoré dodržiavajú predpisy na trhu. Zvyšuje to náklady a znižuje to konkurencieschopnosť v porovnaní s miestnymi aktérmi. Vedie to k menšej voľbe, menšiemu výberu pre spotrebiteľov a málo a veľko obchod za dramatických podmienok jednoducho sa môžu z určitých trhov stiahnuť. Čo sa dá spraviť? Mali by sme preskúmať národné obmedzenia bez ohľadu na povahu týchto národných obmedzení, či už to vzájomné uznávanie alebo niečo iné, mali by sme naozaj overiť, či sú opodstatnené, či sú primerané, či sú potrebné a možno jednoducho sú len zastaralé. Takisto si myslíme, že členské štáty by mali mať podporu pri uplatňovaní interpretácií EU. Ak sa pozrieme na novú existujúcu legislatívu, často sa dlho diskutuje o tom, ako to má vyzerať, ale potom kto sleduje následne kto pomôže členským štátom, aby nariadenie e, uplatňovali podobným koordinovaným spôsobom, kde členské štáty diskutujú o týchto veciach. Možno by sme sa mali na to pozrieť z tohto pohľadu na všetku existujúcu novú legislatívu. Poprvé, e, nulová tolerancia pre porušovanie predpisov. Jednoducho porušenie je porušenie, bez ohľadu na to, či je veľké alebo malé. A Komisia by mohla lepšie využívať postupy, ktoré má k dispozícii. Podniky by mali mať lepší prístup k údajom. Je množstvo nástrojov pre podniky, jednotné kontaktné miesta, ty Solvit, Eurorop. Mnohé ale sú roztrusené a neznáme, ľudia o nich nevedia. V minulosti sme už o tom hovorili, že je potrebné vytvoriť jeden online portál pre podniky, kde nájdú všetky informácie, ktoré potrebujú ak chcú pôsobiť na inom trhu. Možno na záver, myslím si, že jednotný trh má obrovský potenciál na prekonanie problémov, ktoré máme s tvorbou pracovných príležitostí a rastu. Každá prekážka vnútorného trhu, ktorú vytvárajú členské štáty, nám bráni, dodržia tento, e, bráni dosiahnuť tento cieľ. Takže e, musíme pomôcť podnikom, aby držiavali predpisy a zároveň zabezpečiť tak, aby EÚ bola konkurencieschopná na globálnej scéne. Ďakujem pekne. A štvrtým rečníkom je zástupkynia generálneho riaditeľa BEOK. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým príjemný dobrý deň a ďakujem, že ste pozvali BIUK na toto popoludnejšie vypočutie. Ak dovolíte, ak si pozrite nadpis tohto vypočutia cezhraničné e, necolné prekažky vnútorného trhu. Keď som si prečítala tento nadpis, podraždilo ma to. Prečo? No, lebo si myslím, že je trošku problematické Eh, použiť terminológiu, ktorú používame na prekažky s obchodovaním s Čínou či so Spojenými štátmi do toho istého kontextu, keď hovoríme o obchodnom styku v rámci Európskej únie a medzi členskými štátmi. Dosiahli sme vysokú mieru harmonizácie alebo približenia legislatívy, zosúladenia legislatívy a pri tých neharmonizovaných oblastiach myslím si, že máme pomerne obšírne rozhodnutia súdneho dvoru, kde sú stanovené základné princípy voľného pohybu tovarov, služieb a aké obmedzenia v tomto duchu môžu existovať. Po druhé, potrebné povedať, že z pohľadu, pohľadu ochrany spotrebiteľa je problematické eh, mať legislatívu na ochranu spotrebiteľa vložiť do kontextu obchodného styku, pretože obchodné prekážky eh, takisto v podstate dráždia, takže hovoríme o požiadavkách spotrebiteľa to takisto akoby rušia dráždi mm, na jednotnom trhu. Dúfam, že to tak nebude fungovať. Čiže to je len k nadpisu tohto vypočutia a samozrejme aj k nadpisu správy nemusím pripomínať členom tohto výboru, ale myslím si, že v tomto kontexte je dôležité tak či onak povedať, že európska legislatíva na ochranu spotrebiteľa je trhovou legislatívou a v podstate všetko, čo máme v rámci aký európskej legislatívy na základe článku 114 zmluvy o fungovaní Európskej únie a to je článok, e, na ktorom stavia nariadenie o vnútornom trhu a vždycky je to taký dvojstranný prístup. Na jednej strane ide ochranu spotrebiteľa, zvýšiť dôveru spotrebiteľov, dať im väčšiu moc podielať sa na fungovanie vnútorného trhu a na druhej strane E, odstraňovanie prekážok, nazývam to prekážky, nie bariéry, prekážky podnikom, aby mohli obchodovať medzi e, štátmi. To je nutné a vždy je mať na pamäti, potrebné na pamäti tieto dve strany e, jednotného trhu. Druhá vec, ktorá je zásadná, nemali by sme predpokladať, že ak odstránime prekážky, cezhraničného obchodného styku automaticky to znamená, že sa budú mať spotrebiteľa lepšie, že ich budú lepšie chrániť. Musíme sa na to pozerať vždy ako z pohľadu cieľov Európskej únie a pozrieť sa aj na to, čo je v zmluve, aby sme zabezpečili vysokú mieru ochrany spotrebiteľa. Takže spotrebiteľa potrebujú mať jasný právny rámec na jednotnom trhu, vysokú mieru ochrany spotrebiteľa a potrebujeme riešiť, a to je naozaj nedostatok, e, stratégie jednotného trhu, riešiť potrebu lepšie presadzovať existujúce právo na ochranu spotrebiteľa, ale aj ďalšie právo, ďalšiu legislatívu, ktorá súvisí so spotrebiteľmi. Takže ktoré sú tie prierezové prekážky? Ak zoberiem otázku pre tento panel. Myslím, že celá diskusia o elektronickom obchodnom styku a politike Európskej únie, o ktorej sme hovorili za posledné roky, naozaj sme to prediskutovali do detailov. Vieme, že pre podniky, tak ako spomenul už aj kolegovia v tomto paneli, problémom sú daňové zákony, predovšetkým pre spotrebiteľov, čo je najväčším problémom ešte stále, nedostatok možností opravných prostriedkov. Vieme z prieskumov mienky, že spotrebitelia sa prvé pýtajú, čo môžem spraviť, keď niečo nefunguje. A tu viete, tento výber to pozná veľmi dobre, že máme online systém, platformu riešenia sporov, ktorá bude čoskoro e, sfunkčnená. Máme smernicu, ktorá z, e, od minulého roka, ale nebola ešte implementovaná vo všetkých štátoch, čiže ju potrebujeme jednoducho implementovať. Ďalšou prekážkou je tzv. geoblokácia. My sme veľmi radi, že Európska komisia sa do toho pustila. A chcela by som zdôrazniť, že to je akoby druhá strana mince slobody poskytovať tovary a služieb. Spotrebiteľ by mal mať právo zúčastniť sa a mať prístup k tovarom a službám. Čiže je to druhá strana, na ktorú sme sa doteraz ešte nepozreli, ale je na čase, aby sme tak spravili, aby sme mali jednoznačnú vykonateľnú legislatívu a aby sme zabránili akémukoľvek neopodstatnenému blokovaniu E, keď e, spotrebiteľ od, ide do zahraničia a chce mať prístup e, z inej webovskej stránky. Nemala by tu byť diskriminácia, ani cenová, ani iná správanie, ktorý, ktoré e, narúša hospodárskú súťaž. E, E, často spotrebitelia nenajdu tie ponuky, ktoré by našli na domácom trhu. Spotrebitelia majú stále obavy s podvodov, podvodou s platbami, podvodou e, vo forme bezpečnosti internetu a porušenia tejto bezpečnosti. E, doručovanie balíkov. Viem, že komisia to rieši cena na e, zasielanie balíkov cez hraničné, roaming medzi, zahraničné, alebo teda medzinárodné. E, telefónne hovory e, sú ešte stále veľmi drahé, roaming je veľmi drahý a na záver, kde nájdú spotrebitelia informácie o lepších, výhodnejších podmienkach, ak idú do zahraničia, jednoznačne tu chýbajú informácie, napríklad chýbajú porovnávacie stránky, ktoré by neboli iba vnútroštátne zamerané, ale cezhranične zamerané. A tu sme spolupracovali s DG Justice už niekoľko rokov, pripravujeme princípy pre korektné a nestranné porovnávacie internetové stránky, ale žiaľ žiadne viditeľné výsledky ešte nemáme. Dúfame, že v najbližších mesiacoch komisia zverejní výsledky svojej práce a aspoň aspoň do určitej miery sprístupní eh, tieto informácie obchodníkom, zainteresovaným strán, spotrebiteľom a tým, ktorí presadzujú právo. No a čo je novej pre jednotný trh pre spotrebiteľov? Je to veľmi technická stratégia, to musí byť, pretože eh, celý mechanizmus je veľmi technický. Z nášho hľadiska ešte stále sa nevenuje dostatočná pozornosť eh, skutočne daňovým právomociam a právam pre spotrebiteľov. Jediná iniciatíva zameraná na spotrebiteľov je geoblokovanie. Nemôžem zachádzať ale do detailov, bohužiaľ. No a z spájaní jednotného trhu a stratégií pre jednotný digitálny trh, eh, čo je nevyhnutné, treba to vnímať eh, ako balíček. Nuž, eh, patrí sa aj návrh o nákupoch online. A tu by som chcela spomenúť jeden veľký problém. A to je rozdiel medzi offline a online právami, ktoré by mali spotrebitelia, pretože eh, smernica o online nákupoch eh, pre tovary sa zaoberá len tými eh, produktami, ktoré sú doručované online, takže je to skutočná fragmentácia a viem, že moji kolegovia súhlasia s tým, že by to tak nemalo byť. No a na záver niečo k vzájomnému uznávaniu. Môžeme len povedať, že princípy existujú, ale treba ich len lepšie aplikovať. No a v správe pána Daltona sa tiež hovorí, no možno existuje dostatočne vedomie o tom, čo to znamená, čo sa dá robiť. No a je tu také povedomie o prekážkach, existuje výzva lepšie informovať podniky, e, pomáhať im aplikovať princípy, ktoré existujú na druhej strane a tiež existujú mnohé výnimky pre vzájomné uznávanie, ktoré sú založené na cieľoch neekonomického všeobecného záujmu, e, ktoré členské štáty možno z opravnených dôvodov zaviedli a nemôžu byť spochybňované. Takže princípy sú v zmluve, je to otázka aplikácie a implementácie a plne súhlasím s tým, čo povedali kolegovia v tomto ohľade. No a posledná vec, dodržiavanie, vynúcovanie. To v tejto stratégii nie je úplne rozvinuté ani v agende pre lepšiu reguláciu. No a to je skutočne tá achilová peta zákonov na ochranu spotrebiteľa, ale nie len týchto. Treba v tomto robiť oveľa viace. Je veľkým sklamaním, že mechanizmus dohľadu nad nad trhom pre eh, eh, služby a tovary a revíziu je, je, je zablokovaná, nemáme eh, nie, teraz na aktualizáciu tohto sektora. Takže na záver len stručne edukovať legislatívu, využívať vzájomné uznávanie. To je jedna z myšlienok a agendy na lepšiu reguláciu. Nemyslíme, že to je ako taká dobrá myšlienka nesmieme zabúdať na to, že harmonizácia legislatívy otvára dvere, takže každý legislatívny akt na, legislatív, na európskej úrovni nahrádza 28 legislatívnych aktov v členských štátoch, no a nemôžeme hovoriť o začiatku, že treba redukovať legislatívu, potrebujeme ten tandemový prístup, a to je ochrana spotrebiteľa, a to je dôležité tiež na to, aby sme otvorili dvere cez hraničnému obchodu nie len podnikom, ale aj spotrebiteľom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú nejaké otázky k týmto prvým častiam? Pani Parvanová, áno, ďakujem pekne, predsednička. Ja som tu dnes za pána Rozátyho, ktorý je tieňovým spravodajcom EPP pre túto správu. Pravdete, že sa nemôžem na vás pozerať, ale musím hovoriť do mikrofónu, pretože sa zasadnutie nášho výboru vysiela na internete. Pán tým myslím, a jeho a tým súhlasili s väčšinou veci. A jednu vec, e, na ktorú ma dnes upozornil, aby som spomenula, aby som sa spýtala z toho, čo som počula a tiež z toho, aké sú jeho dojmy, je, že je jednoduché identifikovať bariéry hlavne, ak sa jedná o konkrétne sektory, ale súčasne, a to nie je až také jednoduché, vyzvať Európsku komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia, kroky a aby projekt jednotného trhu lepšie fungoval. V konečnom dôsledku existuje už dve dekády a napriek tomu ešte ďaleko od dokončenia. Takže pán Rozáty, ako aj ja sama, ja sa pýtame, ako podľa vás by Európsky parlament by mohol konať, mať legislatívu, zdôrazňovať jednotný trh tak, aby komisia, ale aj rada odburávali tieto bariéry, či už postupne, alebo rýchlejšie. Ja, nás by zaujímali vaše názory, pretože vám jasné, kde sú problémy. Ďakujem pekne. András Šváb. Ďakujem veľmi pekne, No ešte, eh, chcem nikoho obrať o čas. Eh, eh, by som poďakoval tieňovému spravodajcovi pár pripomenok a myšlienok. Poprvé chcel by som poďakovať kolegovi Daltonovi e, za myšlienku venovať za tieto veci. Zdá sa e, zvláštne hovoriť o netarifných bariérach na európskom jednotnom trhu, ale v každom prípade závisí od definícií a existuje prípad, e, a stále čelíme mnohým problémom a chcem uviesť ten príklad, ktorý on uviedol o obchode a ja môžem potvrdiť, že treba, aby si čísla, pretože obchod medzi Veľkou Britániou a USA minulý rok klesol 45% a medzi Veľkou Britániou a Nemeckom narastol 10%. To je tiež veľmi dobré číslo pre diskusiu o Brexite a treba pozitívne hovoriť o tom, čo sa dá dosiahnuť v EÚ. No a k tým príkladom, ktoré nám uvedli naši experti, hlavne dánsky špecialisti, s ktorými sme sa stretávali, s ktorými sme sa stretli na výbore už počas dánskeho predsedníctva, myslím, Európsky súdny dvor v oktobri 2014 rozhodol, že niektoré špecifické požiadavky na dodávku vody napríklad nie sú možné. Takže postupne pomaly niektoré z týchto netarifných bariér sa strácajú. No a ako som už povedal, dnes dobera s pánom Montisom, žiadny členský štát nie je bez viny a ja som položil otázku komisii o britskom štandarde 5852 o nábytku, nože, ale ja eh, sa idem taký seba kritický a budem hovoriť o Nemecku. Je jasné, že niektoré z týchto zákonov, eh, ktoré sa môžu vnímať veľmi kriticky, majú už nejakú históriu, niektorí ľudia majú veľmi radi a majú tiež dopad na eh, trh že sa nedá, nedá to zbaviť len peknými slovami. Takže rozhodnutie Európskeho súdneho dvora existujú nie všetky. E, všetci ľudia v Nemecku sú spokojní, ale otázka je, e, kedy bude prijaté ďalšie rozhodnutie pre ďalší členský štát, aby Európska únia mala taký vyváženejší prístup. Na to komisia myslím, že musí spustiť ako na o porušení zmluvy. Nemám o tom celý, celý prehľad, ale myslím, že to je náročné dosť. A ďalší príklad, to je pozitívny príklad kde sa nám podarilo niečo zmeniť. A ďalší prípad Eurokomerca. Často, keď hovoríme o komerčných obchodných oni sa stiažujú na plánovacie zákony nuša. A toto je však lokálna kompetencia. Ak mesta chcú, aby podniky zostávali v mestách, možno sa to nepáči, pre veľké supermarkety, ja proti nič nemám. A ak to je takto, tak nie je na Európskej únii, aby mesta nutila niečo robiť. A mesta musia mať záujem rovnakého centra a musia nájsť spôsoby, aby boli atraktívne a to je otázka subsidiarity pre mesta. No a v tomto bode mám taký zdržanlivý prístup a je viacero príkladov, o ktorých sa dá hovoriť. Ja myslím, že to je trochu problém hearingu. Zlepšenie pre jednotný trh je možné len vtedy, ak Uh, budeme riešiť ja, jeden eh, príklad po druhom, my nie sme komisia, začneme tak, eh, budeme veľmi negatívni, pretože všetky by mohli vytvoriť negatívny imič. Takže ja vyzývam tiež komisiu a kolegu Daltona, a všetkých, ktorí tak ako ja by sa toho chceli zbaviť, aby pokračovali, ale aj napriek tomu myslím, že sú tu zmeny, Rozsudok Európskeho súdneho dvora z roku 2014 s jedným číslom a obchodné čísla pre Birmingham tiež ďakujem. Thank you very much. So I had a... Ďakujem pekne, ja mám tiež eh, pár otázok, preto než prejdeme k ďalším štyrom rečníkom. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa hovorilo o bezpečnosti produktov a o balíčku pre bezpečnosť produktov a dozor nad trhom. Eh, čo hovorí o článku 7 a správa sa o výšku balíčku, mňa by zaujímalo, mohli by ste nám potom poslať e-mail, eh, či nám pošlete niektoré z tých ďalších bodov, ktoré myslíte, že sú dôležité, hlavne pre eh, trhový dohľad. Pretože opätovne sa o tom hovorí. No a rada by som sa vrátila ešte v otázke štandardov, kedy sú rovnaké a kedy nie. Pamätám si, pred troma alebo štyrmi rokmi sme sa snažili harmonizovať štandardy pre nábytok. Ja som vyrastala. Um, bolo tam veľa reklám, že potrebujeme protipožiarné a, a materiály. A pre mňa bolo logické povedať, že všetci a, ehm, by v tejto miestnosti mali mať a, žiarovzdorné materiály v domoch, pretože ak v prípade požiaru, teda oveľa, oveľa rýchlejšie sa dá uhasiť alebo e, zahasne. Takže ja chápem, že v niektorých iných členských alebo európskych krajinách e, je iné nálady a pocity, že tieto rovnaké látky môžu byť karcinogénne a môžu vyvolať Mm, problémy. Takže my, keď chceme harmonizovať štandardy, musíme to robiť v oblasti, eh, dokážeme spojiť eh, spotrebiteľov, ak dokážem eh, prinútiť protipožiadne materiály iným členským krajinám, spotrebitelia to možno nebudú akceptovať. No a takže to by oslabilo dôveru spotrebiteľov. Takže potrebujeme, niekedy je čas, keď potrebujeme rôzne pravidlá. My potrebujeme sa venovať harmonizácii štandardov, teda tam, kde dokážeme presvedčiť spotrebiteľov. E, inak e, existujú niekedy tie rozdiely, e, pretože sú kultúrne. Už dobre. Takže ďakujem veľmi pekne za uvedené príklady, ale mohli by ste nám uviezť viac príkladov, bolo jednoduchšie presvedčiť spotrebiteľov. No a teraz by sme mohli prejsť aj k ďalšiemu e, panelu. Väčšina z týchto bodov neboli otázky, skôr poznámky. Nože ďalší panel sa venoval e, sektorovo špecifickým bariéram, tak chce ešte niečo povedať? E, áno, poviem to veľmi rýchlo, ale nadviežem na pár vecí. Poprvé, myslím, že dôvod netarefných bariér je by sa hovorilo na tie témy, o ktorých práve hovoríme, pretože e, takéto máme ako jednotný trh, ako keby to bol jednotný trh a myslím, že mnohé z našich podnikov to tak nevidia. Takže nám umožňuje identifikovať všetky tieto veci no a mm, diskusiu o nich. No a hovorili sme o plánovaní na požiaroch. Ja si myslím, že nič takto nie sú netarifné bariéry, Takže majú legitímne ciele a to je dôležitá vec, ktoré splňajú tento test, dobré a tie, ktoré nesplňajú, tak to by možno robiť netarifné bariéry a mali by sme sa obrať tým, čo sa dá urobiť. Takže to je, je eh, dôvod tohto návrhu. A ďalšia vec, tejto druhej časti máme národné systémy, regionálne, mestské systémy, nadnárodné. A každé, všetky politické subjekty majú svoje práva a povinnosti. A pracováme legislatívne návrhy na základe rôznych skutočností a realít. Všetky krajiny vnímajú, a všetky mestá vnímajú svoje podmienky. No a myslím, že výzva je, ako spojiť všetky tieto E, prístupy, či to treba urobiť na európskej úrovni a na ktorých úrovniach treba povedať, že toto je e, politické rozhodnutie, diskriminačné. Takže to len pár všeobecných vecí, všeobecnosti, skoro špecificky. Nechcem povedať už nič viac. Rád si vypočujem, e, čo k tomu dodajú naši rečníci. Áno, ďalší štyria rečníci nás čakajú a prvým je Adrian Harris, generálny riaditeľ Orgalim, ktorý zastupuje výrobcov. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne za, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne za pozvanie. Máme veľké šťastie v týchto podmienkach, pretože veľa legislatívy a, a väčšina nášho sektora je regulovaná a do harmonizovanej legislatívy. To bola prvá fáza. Druhá fáza samozrejme prišla s minimálnou, e, minimálnou harmonizáciou legislatívou o tom, ale aj v prípade legislatívy na plnú harmonizáciu stále čelíme rôznym zmenám technológií. Uvediem jednoduchý prípad, keď hm, som bol na podujatí Financial Times, britská spoločnosť tam predstavila svojho robota, sa vtači, ktorý má pracovať aj s ľuďmi. Že, a, dostal otázku, chcete to a, predávať. A, že, áno, tento robot a, má pracovať s ľuďmi a môžeme ich predávať v celej EÚ, okrem Veľkej Británie, kde ich vyrábame. Takže stále sú tu bariéry, pretože regulátory na národnej úrovni sa nedokážu dostatočne rýchlo prispôsobovať na technologické zmeny. Po druhé, sú to aspekty legislatívy minimálnej harmonizácie, ktoré majú dopady, pretože je tu rozdiel v rozsahu. Uvediem praktický príklad. Elektronický a elektrický odpad a smernica o ňom e, v rôznych krajinách e, rôzne zariadenia nespadajú pod rovnaké, alebo rovnaké zariadenia nespadajú pod rovnaké pravidla. Takže je tu rozdielna interpretácia, ktorá vyplýva z rôznych druhov legislatívy. Tretia vec, aj v prípade harmonizovanej legislatívy existujú neregulované časti. Takže napríklad ehm, ehm, v prípade nejakých E, veľkých e, mechanizmov pri opravách treba používať e, rebrík alebo schody. Ale veľkosť alebo výška schodov v Nemecku nie je rovnaká ako v iných krajinách, takže buď ľudia majú rôzne kroky alebo rôznu výšku. Takže aj v neregulovaných sú rozdiely. Ďalej Ďalšia vec, e, rozdielna interpretácia na lokálnej úrovni. No a to sa e, stáva v prípade sektorov spotrebiteľských tovarov, si ako e, práčky, chladničky a tak ďalej. No a pomerne často zistujeme, že na strane malopredaja miestni inšpektori majú rôznu interpretáciu toho, čo je a čo nie je legálne. A to je niekedy problém. No, sa pozrieme na stranu vynúcovania práva, tak e, súhlasím s kolegyňou z Beuku o tom, že to je veľmi dôležitá záležitosť e, s sesterskou organizáciou Beuka. E, sme vypracovali dokumenty o potrebe dodržiavania aplikácie práva. My myslíme, že existuje dostatok legislatívy, treba ju len aplikovať a dodržiavať a pre nás je to veľmi jednoduché akýkoľvek produkt na trhu EÚ musí rešpektovať a dodržiavať legislatívu a my očakávame členské štáty, že budú dohľadať na dodržiavanie, takže že dáme novú legislatívu a nové legislatívne akty. Nebudem zachádzať do detailov národných súkromných trhov, o ktorých sme už počuli, príklady. Už často je to zo strany environmentálnej, stavebné produkty, Nemecku Blau Engel, alebo Nordic Swan a mnohé ďalšie označenia. To sú označenia, ktoré vyžadujú keď sú v súlade s eh, e, legislatívou EÚ, vyžadujú si od výrobkov, aby mali do, dodatočné a ďalšie označenia, ak tu konformita sú tu bariéry, aj keď je konformita na európskej úrovni zaručená. E, v prípade elektronických e, zariadení niekde v Polsku sa dá e, predávať niečo, čo je čo dodržiava európsku legislatívu a polská legislatíva si vyžaduje ďalšie veci, ktoré si vyžadujú zmeny potom na niektoré z týchto zmien, tak ako povedala Anete. si že eh, to úpravy, ako napríklad cestná legislatíva, napríklad eh, buldozer, keď chcete previesť cez hranicu, musíte tam dať ďalšie reflektory, eh, buď jeden reflektor, alebo upravíte zvuky, ktoré mechanizmy vydávajú. Takže sú tu malé rozdiely aj na regulovaných trhoch. My tieto veci riešime často veľmi pragmatickým, pragmatickým spôsobom. My často riešime veľa vecí na vnútornom trhu štandardizáciou. 4 petiny štandardov a noriem vôbec nesúvisia dnes s legislatívou, takže nesúvisia s procesmi konformity, ale štandardy sme pracovali, pretože keď raz bude existovať európsky štandard, tak mnohé národné normy stiahnu, čo je oveľa jednoduchšie pre skutočný fungovanie reálneho spoločného trhu. To je nevyhnutné pre spôsob práce na vnútornom trhu. preto s diskusiou sme viedli dlhé diskusie o tom, že by mali, nemali by sa zapájať do tej neregulovanej stránky, pretože je to na výrobcoch, aby hľadali riešenia. A posledná vec, ktorú myslím, že je dôležité, dôležité dodať, že aj keď myslíme na legislatívu, často nové nariadenia, nové a, sa objavujú a vytvárajú netarifné bariéry. Typický príklad návrh pre konfliktné minerály a návrh nariadenia. Návrh z nášho hľadiska je v veľkej miere e, e, dobrý, ale nemáme radi tú komunikáciu a to oznámenie, ktoré s tým bolo vydané, pretože tam sa hovorí o tom, že členské štáty aby mali mať e, požiadavky na lokálne označovanie a lokálne verejné obstávanie a keď e, tieto požiadavky vytvárajú netarestné bariéry. Takže komisia v tomto prípade zrušila ťažkú diskusiu vydaním oznámenia, ale to opätovne kvôli princípu subsidiarity vedie možnosti vzniku nových bariér. Ďakujem pekne. Thank you very much. The next speaker is uh, Mrs. Sisko. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Siskete Krut. Ďakujem pekne. Ehm, mám aj um, obrázky, ale keď sa neukážu, tak môžem hovoriť aj bez nich. Teda máme počítačovú prezentáciu pani ľudia z Federácie malých a stredných podnikov z Británie. Ja teda hovorím o britskej perspektíve pre, kvôli tomu, že je tu množstvo sektorov, tak nebudem hovoriť o niektorom konkrétnom, ale skôr buď sa budem venovať e, elektronickému obchodovaniu e-commerce, pretože my chceme, aby aj malé a stredné podniky sa zúčastnili tohto tohto biznisu v tomto sektore a myslíme si, že je veľmi to dôležité, ale podobne ako moji kolegovia predtým, si myslím, že e, nie je taký veľký rozdiel medzi digitálnym spoločným trhom a spoločným trhom, single market. Nuž, ktoré sú ale hlavné bariéry? Chcela by som hovoriť tých hlavných. Chcela by som tri. Veľmi rada, že niekto spomenul digitálnu cestu pretože takýmto spôsobom vlastne môžeme hovoriť e, o všetkých e, národných požiadaviakách, ktoré vlastne predstavujú práve tie prekážky a tie bariéry. Čiže my, uh, jedna vec je rýchly prístup, prístup k rýchlemu internetu, ďalej otázka DPH a takisto dodávka tovarov po celej EÚ. Internet, ako vieme, stále viac podnikov je závislých od internetu. Nejde iba o rýchlosť, ale aj o spolahlivosť ich, ich online stránky, takisto máme aj rôzne veľké webové stránky, ktoré fungujú, kde ke, pričom keď pol sekundy možno niečo sa oneskorí, niektorý biznis môže to znamenať e, množstvo peňazí, o ktoré niekto prišiel v prípade aukcií a podobne. Preto je veľmi dôležité, aby tu bola povinnosť e, spolu univerzálnej služby minimálne 10 MB za sekundu a univerzálna služba znamená všade, aj v školských vrchoch. Veľmi stručne pre malé, malé množstva Čiže ide o to, že malé stredné podniky e, majú produkty nižšej hodnoty a v nižších e, e, množstvách a preto nemôžu získať dobré cenové podmienky od prepravcov, čiže my by sme chceli, aby mo- aby mali aj zaručené dodávky a toto je veľmi dôležité, pretože veľké firmy napríklad vám môžu ponúknuť aj dodávku ešte v ten istý deň, keď ste si niečo objednali. Ďalej, pokiaľ ide o DPH, naozaj toto je najväčší problém a je to naozaj v podstate aj testovacou alebo tým lakusovým papierikom fungovania toho spoločného trhu. Máme tu naozaj množstvo nevyužitého potenciálu, ale nie je to také jednoduché. Um, a e, čo, aké sú teda náklady na to, že ne, za to, že nemáme Vatmos? Napríklad e, niekto chce robiť obchod, musí si zaregistrovať svoju spoločnosť v Británii, keď chce niečo vyvážať z nejakej krajiny musí získať potom ešte aj z dôkazy o tom, že kde je jej zákazník, čiže je treba poskytnúť jeden e, dôkaz, hľadiska toho, čo sú e, dôkazy. Takže už je vidieť určitú dobré postupy v lepšom nariag- lepšej regulácii. Takisto je treba zistiť, aká je napríklad DPH na Slovensku, teda pokiaľ ide o, o obchodníčky z, zo Slovenska, tak e, niečo z toho je ako záťaž, niečo z toho sa zmeniť dá ale ukazuje sa, že pre firmy, ktoré neobchodujú bežne z, VE, z DPH, je to veľká záťaž a toto musíme riešiť. A zapodníme na takú situáciu, kde napríklad nemáme VATMOS. Čiže budete musieť registrovať každej krajiny, kde máte zákazníkov a počuli sme, že to je veľký problém. 28 rôznych režimov DPH, rôzne požiadavky, rôzne jazyky, No to musíte opäť zistiť, čo e, ako platí, pre, e, aká DPH platí pre vašu konkrétnu cenu. A toto môžete robiť do nekonečna, pretože e, sa priznania DPH podávajú v niektorej krajine štvrťročne, niektorej v 6 a podobne, čiže môže sa stať, že budete musieť to robiť každý mesiac. A v Británii je možnosť registrovať ten VATMOS, čo je vlastne odporúčaná možnosť, alebo vonkoncom nepredávať nič Británii. A žiaľ, ja som videla, že sa to deje častejšie práve je tu aj určitá potom, je tu určité riešenie, prahové riešenie, pretože vieme, že tu vlastne pre elektronické služby nie, nie je prach od minulého roku, ale je tam 10 rôznych eh, prahov pre e, tovary podľa vzdialenosti aj podľa ceny nad 100 tisíc eur. Takže akákoľvek harmonizácia by bola v tomto tiež dobrá. Teraz, keď máme už práchy, ktorý, ktorý bol zámer komisie, to je určite aj asi tá najlepšia možnosť aj mať e, je to najvyššie, čo by bolo pre um, spoločný trh. Vždy budete platiť na začiatku, ale tým sa vyhnete aj um, vyhýbaniu sa plateniu daní, avšak nebude to fungovať s malými e, tými firmami, ktoré nemajú registrovanú, e, ktoré sú plácami DPH. Tu napríklad je polovica britských podnikov, ale 3 milióny podnikov VÚ. E Čiže čo? Chceme, do, chceme na jednej strane dokončiť spoločný trh, ale nechceme odstrašovať od tohto trhu malé a stredné podniky. Čiže čo sa dá robiť? v tomto. Takže ja eh, by som radšej mala menej perfektný spoločný trh, ale taký, ktorom bude množstvo firiem, ktoré sa nebudú musieť strachovať a obávať o, DPH. Kým, eh, sa, kým začnete fungovať, eh, kým začnete, nájdete si klienta, chcete niekoho pred, niečo predať, musíte prekročiť prach vyšší ako je 100 tisíc eur, čiže to je nie je toľkom jednoduché, chcete robiť obchod. Čiže zjednodušenie takisto e, by bolo veľmi dobre pre tie, ktorí dosiahli tento prach. Nezabúdajme, že množstvo exportuje práve cez internet e, a elektronické obchodovanie je určite e, tým správnym smerom. Ak poznáte teda malé firmy, to znamená, že bolo by dobré, keby, mne by sa veľmi predsednička hovorí, mne by sa veľmi páčilo, keby nám fungoval software Vatmos ešte do polovice júna, ten sa týka DPH, rečničke, predsedničke vypadol mikrofón. It's okay, I know it's difficult. Kviatkiewicz, yes. Thank you so much. Čo rečničkou je pani Kviatkiewicz. Anna Kviatkiewicz, ktorá riaditeľkou bruselskej kancelárie Leviatan. My sme polská organizácia, Leviatan združujeme 3900 členov, zamestnáva asi 9000 zamestnancov. Vznikli sme v roku 1999 a v Bruseli sme od roku 2001, takže sme tu už chvíľku dlho. Sme členmi Business Europe a máme aj e, štruktúry v Polsku. Vo svojej prezentácii by som chcela ísť k um, konkrétnym príkladom necelných e, bariér, ktorým čelia naše členské firmy. Prvým príkladom by mohlo byť e, napríklad e, spoločný trh s tovarmi a to je napríklad prípad prepravy minerálnych vod z slovenskej produkcie do polskej, polskej flaškova, plaškovacieho zariadenia, čiže aby je zaujímavá na tomto je, že je to cezhraničná situácia, ale vzdialenosť medzi týmito dvomi je 500 metrov a nič nie je na slovenskej strane ako keby žiadna infraštruktúra pre využitie týchto minerálnych vôd. Takže všetky certifikáty a licencie boli vydané. Ešte pred e, týmto obchodom v decembri 2013 Slovensko zmenilo ústavu s tým, že už nebolo možné prepravovať slovenskú vodu e, z územia slovenského e, územia s výnimkou na urgentných situácií. Takže v podstate naša, spolo, naša členská spoločnosť naozaj e, bola prekvapená, obyvatili sa na nás a my sme im povedali, že toto je jasný prípad, že Slovensko diskriminuje E, niekoho alebo nedodržuje možnosť e, slobodného pohybu tovaru, v tomto prípade nie je možné e, vyvážať túto vodu my sme sa vrátili aj na komisiu v roku 2014, že myslíme, že došlo, došlo k porušeniu zmluvu 34 a 35 zmluvy, čo je na tom zaujímavé, že je tu harmonizovaná legislatíva EÚ o ochrane vôd, takže v podstate nie je celkom priestor pre národnú legislatívu v tomto ohľade. Nedávno sme boli však e, informovaní minulý týždeň, že komisia spustila konanie proti Slovansko, pro Slovensku, takže to je takýto jasný prípad, ale my to vnímame ako napríklad ne colný no, prekážku v cezraničnom obchodovaní. Ďalšie dva príklady sa týkajú služieb a to je teraz už známy prípad, napríklad minimálna mzda v dopravnom sektore, ktorú zaviedlo Nemecko v roku 2015 a to veľmi komplikuje situáciu, ja to nielen poľským prepravcom, ale aj všetkým ostatným nenemeckým eh, prepravcom, ktorí musia platiť minimálnu mzdu k eh, vodičom, kým pracujú na nemeckom území a súvisí to aj s kapitášou a tiež nevieme, že či to je uplatniteľné aj v medzinárodnom E, preprave. Toto nariadenie bolo metúce od hneď začiatku, lebo od hneď ako to bolo zavedené, hneď to bolo aj zastavené, lebo ani nebolo jasné, ako to celé vôbec zvládnuť a si to vyriešiť. Prvý krok e, bol že vznikla obrovská administratívna záťaž e, tým firmám, ktoré boli sa pýtali Nemecko len, ako fungujú tieto veci. Veci boli k dispozícii, bo informácie boli len po nemecky k dispozícii. Bolo tu takisto aj potenciál vysokej pokuty 5000 eur, ak niekto nebude, ak niekto nebude dodržiavať eh, zákon, pričom nikto presne nevedel, čo to má znamenať, alebo 5000, 15 eh, tisíc eur v prípade nespolupráce počas eh, kontrol. Tiež napríklad preklad do, z Nemčiny bolo treba teda treba zabezpečiť prepravu, e, respektíve bolo zaslanie peňazí na účet, e, e, rôzne informácie, ktoré by ste, rôzne dôležité informácie, ktoré skrátka by ste chceli mať vo svojom jazyku, a, a teda to nie je Nemčina. Potom táto legislatíva tiež zasahovala aj do vnútorného systému odmeňovania firiem. Nemôžem vám detálne hovoriť o veciach, ale sú tu rôzne spôsoby, ako sa vypočítava celkový náklad e, na prácu, aj z toho, ako sa odvodí potom samotná výška mzdy alebo odmeňovania Ehm, tieto sú osobitné prvky, ktoré vlastne potom v prípade polskej mzdy sa vlastne do, formou príplatkov navyšuje tá základná mzda. Tieto veci neboli potom e, zobrané do úvahy, takže e, firmy, ktoré boli nebo, ne, nemecké e, v dopravnom sektore, fungovali vlastne v naozaj neistých podmienkách a aj v prípade, že všetko bolo v poriadku a klient bol v poriadku, ale je možné urobiť kontrolu aj ešte dva roky dozadu, čiže to ešte stále nad nimi vysí ako taký stračiak. A to, čo spustila komisia, e, tie postupy v roku 2015 uvidíme, ako to dopadne. A ešte stručne, keďže to už bolo spomenuté, e, stavebný sektor, stavebníctvo a tie bariéry, ktoré tam sú, tým, tu sú napríklad extenzívne a komplikované kontroly zahraničných firiem, osobitne tých, ktoré zamestnávajú teda vyslaných pracovníkov zahraniční, to je napríklad požadovanie e, zoznamy týchto pracovníkov, žiadosti o rôzne dokumenty, preporušovanie e, práce a prevádzky kvôli tomu, že sa vykonávajú prebiehajú neustále kontroly, kontrolu týchto e, vyslaných pracovníkov, rôzne paralelné kontroly aj subdodávateľských firiem a podobne. Takže my sme boli veľmi radi, keď e, to je bod 33 správy, že je tu potreba posilniť e, presadzovanie práva, pozrieť sa na cezhraničnú spoluprácu, aby sa znížilo ne, zneužívanie alebo uplatňovanie nelegálnych podnezákonných postupov. A v neposlednom rade stručná pripomienka k sektoru pneumatikami. Ale na, pri, pokiaľ ide o reklamy a napríklad reklama farmaceutických produktov, to je iný predpis v Belgicku, iný v Maďarsku a napríklad 25 v Maďarsku e, musí byť vo vlastníctve certifikovaného e, farmakologa. E, takže tu vnímeme, že je tu naozaj treba pracovať e, na presadzovanie práva, to, ktoré je platnosti a tiež e, je treba posúdiť, aké sú iniciatívy na národnej úrovni a posúdiť tie národné postupy s prístupmi spoločného trhu. Určite sme za to, aby sme posilnili rých rýchle zásahy ešte predtým, než začne konanie proti krajine, pretože vtedy, keď sa to začne, už je naozaj veľmi neskoro a to sa zastaviť nedá. Myslíme si, že Európsky parlament by mohol mať svoju osobitnú úlohu e, v tom, aby viedol túto diskusiu a takisto je dôležité, aby sa získali osobitné údaje ešte predtým, než sa pripravia určité um, posudky Ďakujem pekne. Teraz e, posledný rečník je z ETUC. Good afternoon, everybody. My name is Esther Lynch and I'm from the European Trade Union. Esther Lynch um, z ETUC. zastupujeme e, e, na, naš, našich e, členov, ich rodiny. Naše posolstvo je jasné, aby ľudské práva, práva dôborárov a rôzne iné práva nemali byť používané ako net, necelné bariéry a prekážky. Ako povedali už aj mnohí predrečníci, vlastne tieto všetky prekážky už sú, sú, vyplývajú z rôznych tradícií vlastne z toho, aká tu bola situácia predtým. Takže je treba dobre pripomenúť, že e zmluvy o EÚ nepovažujú e, vnútorný trh len preto, aby sa ako si sám seba propagoval, ani nechce uberať občanom ani pracovníkom ich práva. Práve naopak, zmluva by chcela chceli zabezpečiť to, že spoločný trh by mal podporovať e, sociálne trhové hospodárstvo a plnú zamestnanosť a sociálny pokrok, mať vysokú mieru ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia, podporovať vedecké a technické pokroky, e, bojovať proti sociálnemu vylúčovaniu, sociálnej diskriminácii, e, alebo brániť sociálne nespravodlivosti, rovnosti mužov a žien a ochranu práv dieťaťa. Samozrejme, že musia presadzovať všetky tieto ciele um, a tiež musí byť v súlade s e, Európskou chartou základných práv. A keď toto všetko e, zhrnieme, môžeme viesť, e, vyvodiť záver, že nie je vhodné, aby sa tieto práva kladli proti zoznamu slobodných kritérií, ktoré podporuje spravodajca. To neznamená, že nemáme už čo dodať, alebo že sa veci nedajú robiť lepšie, von koncom nie, ale je mimoriadne ťažké mať takú konverzáciu, ktorá by bola konštruktívna, keď e, počujeme, aké sú to hrozby e, minimálnej e, mzdy, rôzne nástroje, ktoré využívajú inšpektory práce, BOZP, všetky tie obmedzenia, ktoré s týmto súvisia a vlastne a všetko z toho sa bude uplatňovať, keď sa bude diskutovať o tom pás porte sociálnych služieb. Takže my si radi vypočujeme, čo, ako si to vy predstavujete, aj ako môžete Európsku chartu základných práv zakomponovať do svojej práce. Chcela by som povedať jeden príklad z mojej vlastnej praxe. Ešte predtým, než kým som vstúpila do ETUC, bola som e, vyššou predstaviteľkou írskych odborov a tiež som e, predsedala výboru na vyššej úrovni pre lepšie podnikateľské prostredie a my sme sa E, aspoň, nám sa podarilo aspoň dosiahnuť to, aby bolo po, prostredie také, ktoré chránilo práva a ktoré podporovalo lepšie, e, lepší biznis a lepšie podnikanie, pričom sme napríklad viedli diskusiu aj o záznamoch o pracovnom čase. Tie, na tie poukazovali zamestnávateľia, že to je naozaj veľmi záťaž, veľká záťaž. A naozaj, keď sa pozriete na to, koľko záznamov tam je, tak sa to môže narobiť lepšie ale napokon sa, sa nám potom podarilo, eh, eh, boli sme obvinení z toho goldplatingu, že sa teda určité veci za, zakrývajú. A pritom nakoniec sa ukázalo, že to bolo všetko v, dobre v prospech kalkulácie minimálnej mzdy. A, takže keď chcete niečo robiť v izolácii a v určitom abstraktnosti, keď chcete vypočítať napríklad pracovný čas, keď to budete robiť v izolovanej no, v laboratórnych podmienkach, dopracujete sa k e, nesprávnemu záveru, pretože rovnaký spôsob bol použitý pre minimálnu mzdu a to určite je vlastne e, určite, to, určite lep, ten správny spôsob, ako sa má tvoriť legislatíva a nielen čo si e, zakrývať. Takže myslíme si o tom, čo, tu, čo sa tu diskutuje, je predovšetkým zlepšovanie práv a zlepšovaním ich kvalitu a nie o podkopávaní práv alebo o nejakých e, hrozbách. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predsednička, chcel by niekto z poslancov um, položiť otázku týmto našim panelistom? Dan a potom e, Eva. Ďakujem pekne, ja mám stručná. Chcela som sa opýtať pani Kvietkovskej. Neviem vysloviť vaše meno. Pani Kviatkivič, myslíte si, že ak sú nie konkrétne bariéry pre napríklad nie strednovýchodnú Európu? Napríklad. Proste by ste z tejto organizácie vlastne vzýšli, možno máte s nimi ehm, či to platí rovnako, alebo je to niečo významnejšie pre strednú a východnú Európu? E, odpoveď. Ja by som nepovedala, že to je nejako čisto e, špecifické podľa regiónov alebo podľa niektorých sektorov, lebo mnohé z týchto e, bariér sú prierezové. Ja by som skôr hovorila o určitých dôkazoch, ale zatiaľ nemáme nejaké dôkaz, dôkazy, že či sú to vyslovene regionálne bariéry alebo bariéry k tej či onej časti Európy. Pán, pán Listeroy. Ja by som sa chcel pýtať na špecifický sektor zdravotníctvo. Áno, súhlasíme s tým, že ľudia by mohli ísť do zahraničia, do nemocníc a podobne, ale v praxi zdá sa, že je to zablokované. Uh, Mm, len z dôvodov platieb, ale aj z iných dôvodov. Niekedy jednoducho určité lieky nie sú k dispozícii e, v jednom štáte alebo nemajú takú dotáciu ako iné. Mohli by ste sa pozrieť na túto vec? Ďakujem len zo pár otázok predovšetkým. Ako toto riešime? keď e, sú veci rozdelené na rôznych úrovniach štátnej a verejnej správy. Marie Monti tu bol dnes ráno a hovoril e, pre všetkým, čo sa týka presadzovania práva, že určité právomoci by sme mohli presunúť na DG Comp a si by sa to riešilo možno inak. Čo si o tom myslíte? Takisto mám pripomienku k rečníkovi z odborov. Trochu ma prekvapil tón vášho prejavu, predovšetkým na úvod, pretože necolné prekážky, úprimne povedané, e, poškodzujú vašich členov a máte ich menej, pretože je menej pracovných príležitostí. Takže trošku ma prekvapilo, že ste povedali, že to je útok na vás. Nie, je vôbec nie. My si myslíme, že keď znížime necolné prekážky, tak viac ľudí bude robiť, budete mať viac členov odborov a vaši e, členovia budú môcť e, kupovať za nižšie peniaze, e, za nižšie ceny. Takže to ma trošku prekvapilo. Mm, ktorýkoľvek z rečníkov? Nech sa páči, prepačte za tento, sú to roky ro, jednaní so zamestnávateľmi a Bruseli som iba tri mesiace, takže potrvá mi rok či dva a možno potom budem hovoriť tak miernejšie. A, máte pravdu. Každý podnik, ktorý nedodržiava, každý podnikateľ, ktorý nedodržiava pravidlá podrýva možnosť tých, ktorí dodržiavajú pravidlá, čiže to je to posledné, čo by sme chceli vidieť, nekorektná hospodárska súťaž. Zároveň chceme, aby podniky profitovali, čím budú viac profitovať, tým viac uh, bude e, v podstate pracovných príležitostí a odborári budú môcť viac vyjednávať e, kolektívne dohody. Je tu problém viesť diskusiu, kedy odbory môžu zohrávať dôležitú a konštruktívnu úlohu a naše skúsenosti momentálne sú však také, že diskusie veľmi ľahko e, naberú to na smerovanie smerom k znižovaniu, obmedzovaniu práv. Čiže ak by sme mohli mať nejakú istotu, že to, čo je na stole, nie je snaha zničiť, obmedziť práva, tak potom budeme diskutovať iným tónom a na inú tému a nie tak ako teraz, pretože naši členovia majú obavy. A možno, že dokonca <laughs> len takýto leták, a to je ochrana zdravia pracovných podmienok na pracovisku. Možno to nebolo zámerné, ale mnohí povedali, videli ste to, máte to tu na stoloch mm, snažila som sa dnes upozorniť na obavy robot, pracujúcich pri diskusiách o necolných prekážkach to, čo je na stole, sú práva zamestnancov. Ak by sme ste nám vedeli povedať, ktorá je tá červená, e, to znamená, ktoré práva v žiadnom prípade sa o nich nebude diskutovať, nebudú obmedzené, e, na ktoré sa absolútne nesiahne, tak tá diskusia by bola o inom a nemôžeme to povedať, pretože predseda výboru pre zamestnanosť by nám povedal, že im šlapeme po petách. E, takže na to máme výbor pre e, zamestnanosť. E, nechcem byť protivná, viem, o čom hovoríte, ale to nie je úlohou tohto výboru. Pretože máme výbor, výbor Employ. Andreas, e, mám ešte dvoch rečníkov. Chceš nejaké otázky, či potom? Dobre, takže dvaja ďalší rečníci. Komisia a rada. Jergencídie. Neviem, či som to dobre vyslovila alebo nie. DigiGrow a Tadžet Strobant e, radca pre hospodárske záležitosti počas holandského predsedníctva. Takže Jurgen ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsedníčka, blahoželám. Perfektne ste vyslovili moje meno, napriek tomu, že je veľmi zložité. Ďakujem aj pánovi Daltonovi a všetkým dnešným rečníkom, pretože myslím si, že všetci rečníci stávali na mnohých v podstate dôkazoch a faktoch. Ja by som chcel povedať také tri všeobecné pripomienky a možno potom ten zvyšok, zmestím sa snad do nejakých 8 minút. Takže zozbieralo sa množstvo dôkazov, o možných prípadných prekážkach. Myslím si, že tu v parlamente je potrebné to vyhodnotiť, zvážiť e, v porovnaní s ochranou spotrebiteľov, ochrana pracujúcich, ochrana pred požiarom a podobné veci, ale jednotný trh naozaj prináša pridanú hodnotu každému jednotlivému členskému štátu. Aby sme tento signál vyslali, to je veľmi dôležitý signál. Členské štáty všetky sami bojujú, snažia sa dostať z hospodárskej krízy, začína sa situácia zlepšovať, ale ešte sme sa z nej nedostali. A jednotný trh má pomôcť každému členskému štátu. Ak to pochopí stále viac členských štátov, tak je to dobré. Táto diskusia by mohla pomôcť. Nie je to ono prekonanie prekážok, ale v konečnom dôsledku je to ich vlastnom záujme, aby veci fungovali. Ale Pozrime sa na to prakticky. Ja by som sa chcel zamerať na tri veci. Informovanosť a presadzovanie pravidiel. Zaznelo tu mnoho vecí na túto tému. Informácie musia byť dispozícii, nemajú byť roztrusené. A chcel by som upozorniť na jeden projekt, ktorý pripravujeme. Objavuje sa v stratégiách, ale práca na ňom pokračuje. Tzv. digitálna jednotná vstupná brána prakticky, veľmi prakticky zoberete mm, si stavebníctvo, potrebujete niečo vedieť o kvalifikácii, potrebujete vedieť o poskytovaných službách a potrebujete vedieť o nejakom produkte stavebníctve. Musíte ísť na tri rôzne portály. To nedáva veľký zmysel. Takže ide o to, aby tieto portály sa spojili a nemali to byť jeden jediný európsky portál, pretože máme 28 členských štátov, ale musíme vytvárať oveľa väčšie synergie a zabezpečiť dostupnosť informácií naozaj na kvalitnej úrovni. V stratégii sa to spomína, ale tá myšlienka digitálnej jednej vstupnej brány, gateway ak by sa to podarilo spraviť, tak by to bol veľký logistický krok vpred, aby sa tovary a služby napríklad zblížili. Hranica medzi tovarmi a službami e, je nejasná. Ľudia nechcú hľadať po rôznych stránkach, chcú to všetko nájsť na jednom mieste. Takisto by sme sa mali zamerať aj na elektronické postupy. Máme jednotné kontaktné miesto a v rámci smernice o službách 2 e, máme tu problémy s presadzovaním tejto smernice. Niektoré členské štáty dostali od komisie veľmi nepríjemné listy. A niektoré dokonca aj tvrdia, že elektronické postupy sú v poriadku, stačí dať niekomu fax a je to vybavené. Opäť, toto nie je v záujme členských štátov, nie je to v ich záujme. Nemôžete ľuďom povedať e, digitálna spoločnosť a potom e, stačí fax. To je veľmi krátko zrake, takže elektronické postupy sú realitou, ktorá príde, budeme na nej stále pracovať a presahuje to len problematiku jednotného kontaktného miesta. Chceme spájať jednotné kontaktné miesta pre tovar, pre služby, spájať ich dohromady, to je bolo veľmi dôležité, ale zároveň by sme mali tlačiť aj na elektronické postupy. Nespomenulo sa napríklad nariadenie EIDAS z elektronickej identifikácie elektronických podpisoch. Je to veľmi dôležité, aby členské štáty implementovali tieto veci, pretože momentálne tak nerobia, alebo mali by v tom robiť viac. Osveta zaznela tu otázka vzájomného uznávania. Všetci vieme, že máme množstvo pravidiel, ktoré existujú ohľadom tovarov. Vzájomné uznávanie, čo sa týka právneho rámca, existuje, ale nefunguje to v praxi. V stratégie prednotný trh preto hovoríme o tom, že musíme viac robiť v praxi. A videli sme tu rôzne prvky. Myslím si, že osveta aj čo sa týka na úrovni národných orgánov. Čo znamená vzájomné uznávanie, že to nie je iba abstraktný pojem pre právnikov, áno, právnici napíšu o tom pekné články, ale ide o to, čo to znamená v realite a že je potrebné, aby sa to naozaj spravilo, aby to fungovalo, aby sa to dostalo do mm, vnútroštátnej legislatívy, čo často nie je realitou. Je to veľmi dôležité. Takisto profesionálna kvalifikácia, čo sa týka služieb ako takých, je smernica o službách. Tam je to veľmi zložitá téma, pretože mnohí ľudia si myslia, že to aj s princípom krajiny pôvodu a potom sa diskutuje e, parlamentu zažil takéto diskusie, aj my sme ich zažili. Takže stratégia jednotného trhu, tu ideme trošku ďalej, nejde nám iba o svetu. E, v podstate ten pas služieb má pomôcť firmám pre všetkým v stavebníctve, popasovať sa s každodennou realitou. Musíme sa pozrieť, aké je reglementačné prostredie, o tom sa bude diskutovať, možno nie v tejto správe, ale v ďalšej správe, ktorá sa pripravuje momentálne. Takže to môžem povedať k vzájomnému uznávaniu. Presadzovanie pravidel. Som rád, že viacerí rečníci povedali, že to nie je iba úloha komisie, ale aj členských štátov. Solvit tu zaznel, je to veľmi praktický nástroj, to tí si zorganizovali členské štáty, my vnímame, že v podstate koordinátori pre Solvit v členských štátoch v podstate majú množstvo materiálov, teraz majú takú tendenciu, že to posúvajú na komisiu, aby komisia dala ďalšie usmernenie. Úprimne povedané, oni by si mali sadnúť spolu a spolu si to vy, vymyslieť, vyriešiť, pretože ide o každodennú implementáciu pravidla sú. A ja mám taký pocit, že Solvit v podstate posúva to na nás, aby sme mali spraviť nejaký nový program. Solvit musí fungovať a, takže v rámci ministerstiev by ste a ďalších ľudí, ktorí majú na starost vnútorný trh, by mali si robiť svoju úlohu, ako majú. Áno, je tam množstvo interných diskusí a to je úloha členských štátov. To nie je vždy na komisiu. Komisia robí svoju úlohu a vždy, keď si ju robí, tak eh, tie diskusie nie sú ťažké. Minimálne mzdy v Nemecku alebo iné prípady ja súhlasím s viacerými rečníkmi, že postup pre porušenie predpisov je posledným útočiskom. To že to najhoršie, to, vtedy to už začína byť tvrdé. A máme EU pilotný systém, ktorý je veľmi úspešný v rámci služieb napríklad vyriešili množstvo vecí. Členské štáty veľmi rýchlo a dobre reagujú. A tento neformálny mechanizmus je naozaj veľmi užitočný. Jedna vec, eh, ktorú by som chcel spomenúť, čo sa týka tovaru, pri presadzovaní pravidel máme jeden systém, kde komisia, ostatné členské štáty a všetky zainteresované strany si môžu pozrieť návrh na riadení Pri služieb také niečo nemáme. V službách také niečo nemáme. Tá situácia je veľmi nešťastná. Máme tu postup notifikácií, ale je to veľmi nevhodné, pretože keď si pozrite potom konečnú legislatívu, e, ktorú príjmú národné parlamenty, si neuvedomujú v podstate, že sa to ich týkalo. A potom sa často tá legislatíva mení. Takže čo sa týka praktickej implementácie a výsledkov, chceme, aby sa zmenil postup notifikácií v rámci smernice o službách. Nechceme otvárať smernicu o službách, ale musíme vidieť v budúcnosti návrh zákonov predtým. V oblasti služieb sa k tomu nemôžeme vopred vyjadriť máme e, niečo, ale funguje to iba čiastočne, takže to je výzva z mojej strany. A posledná vec. O spotrebiteľoch a pracujúcich sa tu hodne hovorilo a dúfame, že oni takisto vnímajú jednotný trh ako veľká výhoda. Geoblokácia, bol, počuli sme o tom, to je takisto veľký problém aj pre nás interne. E, pas služieb to je niečo, čo by sme mohli sa pozrieť, ako je tu vyzerá regulatórne prostredie. Ale vysielanie pracovníkov nie, toho by som sa nedotýkal. E, predseda Juncker e, pripisuje tomu veľký význam. Pas služieb nie je nástrom na to, aby sa menila smernica o vysielaní pracovníkov. Bol povedal to jasne a zapojil aj odbory do diskusie, pretože my sme chceli, aby jednotný trh bol priateľnejší aj pre ľudí. Ďakujem za pozornosť, trošku som hovoril nad čas. Thank you. Um, and just before um, I invite Mr. Stroban. Ďakujem pekne, pán Stroban z holandského predsedníctva. Ako posledný rečník chcela by som nadviazať na to, čo ste povedali, význam E, jednotných kontaktných miest alebo teda osôb. Dúfam, že by bolo dobré, aby ľudia dostali jasnejšie informácie o tom, aké majú práva a povinnosti, keď obchodujú cezhranične a presne o tom majú byť tieto kontaktné miesta, jednotné kontaktné miesta. Na našom výbore sme mali veľké obavy a čakali sme pred Vianocami správu e-commerce ktoré v podstate tak tajne zisťovala, ako fungujú tieto jednotné kontaktné miesta v jednotlivých členských štátoch. A mm, možno holandské predsedníctvo by eventuálne mohlo zvážiť prizvať Eurocommerce, aby nám im spravila tú istú prezentáciu aj členom Európskej rady a ministrom zodpovedným za túto tému, aby videli, v čom sa dá čo zlepšiť Jednoducho ide len o informácie, ktoré dostávajú spotrebitelia a podniky. Takže skôr ako predsedníctvo začne so svojou dnešnou prezentáciou, opätovne položím túto otázku. Požiadate, aby sa porovnala kvalita jednotných kontaktných miest e, štáty majú v zodpovednosti to, aby tieto kontaktné miesta fungovali a môžem vás poprosiť skúste niečo z tejto spraviť, aby videli, ako, sa, ako vyzerá porovnanie ich navzájom. Ďakujem pekne. Pán Stroban, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte na úvod zodpovedať teda na túto vašu otázku. Kvalita jednotných kontantných miest bude témou určite, ktorá je pre nás dôležitá a uvidíme, čo s tým spravíme konkrétnejšie. Ako viete, posilnenie a prehlbenie vnútorného trhu bolo aj je naďalej blízke srdcu eh, holandského predsedníctva, takže v mene holandského predsedníctva by som naozaj chcel oceniť to, že ste nás pozvali na dnešné vypočutie na tému eh, necolné prekažky vnútorného trhu. V každom prípade vás asi neprekvapí, že jednotný trh bude jednou z kľúčových tém E, ktorú chceme proaktívne riešiť počas nášho predsedníctva a dúfame, že dosiahneme v nadchádzajúcom pol roku počas predsedníctva rady pokrok v tejto veci. Hoci predsedáme v takom prechodnom období, kedy sa bude predkladať málo legislatívnych návrhov, chceme využiť v maximálnej miere toto obdobie a ovplyvniť tento proces do budúcna cez usmernenia o tom, ako ďalej ohľadom ohlásených návrhov o e, e, balíku jednotného trhu a aj digitálneho trhu. Jedna z vecí, ako chceme ovplyvniť tento proces, je to, že budeme príjmať závery rady o stratégii o jednotnom trhu na Rade pre konkurencieschopnosť 29. februára v Bruseli budeme vychádzať z prác litovských a lotišských predsedníctiev za roky 2014 a 2015, ktoré prijali komplexné efektívne závery o politike o vnútornom trhu, ako aj e, cennej práce luxemburského predsedníctva, počas ktorého Rada pre konkurencieschopnosť veľmi plodne diskutovala o návrhoch komisie o stratégii jednotného trhu. A nezabúdajme ani na to, že v decembri Európska rada prijala závery v ktorých vyzýva k veľmi ambicioznej implementácie cestnej mapy v rámci stratégie jednotného trhu. Z tohto pohľadu je veľmi zaujímavé vypočuť si dnešnú diskusiu a názory odborníkov a zainteresovaných strán, ako aj poslancov a všetko berieme na vedomie a zohľadňujeme v ďalšej činnosti. Samozrejme, oč- očakávame dobrú ďalšiu spoluprácu s parlamentom a s vašim výborom o jednotnom trhu. Predovšetkým, samozrejme, čo sa týka správ, ktoré pripravuje pán Dalton, ale aj pani Koma, Komia, pani Stiller. Viete, že náš minister pre hospodárske záležitosti príde 25. januára k vám a spraví vám podrobnejšiu prezentáciu priorit holandského predsedníctva v oblasti konkurencie schopnosti hospodárskeho rastu a zodpovie na vaše otázky. Eh, no a už ho potešila príležitosť hovoriť s viacerými poslancami ešte v oktobri v Štrásburgu takže očakáva netrpezlivo túto príležitosť stretnutia s vami znova a prebrať tieto veci do detajlov. Mm, dúfam, že mi dovolíte ukončiť e, toto vystúpenie. Bude nie je naozaj také krátke, ale rád by som e, ponechal detaľnejšiu diskusiu na môjho pána ministra. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Nože, chcel by sa ešte nejaký poslanec na záver vyjadriť. Andrá Šváb, nech sa páči. Áno, Vicky. Ja by som to tiež chcel povedať stručne. A máme ešte pár minút. Rád by som chcel poďakovať sekretariátu výboru za pozvanie týchto rečníkov. Myslím, že bola skutočne obrovská výhoda vypočuť si všetky príspevky. Musím povedať, že som trochu frustrovaný, hlavne čo sa týka dánskej kolegyne, s ktorou sme sa stretli už pred 7 rokmi a hovorili sme takmer o rovnakých otázkach, nič sa nezmenilo. No a ja som kvôli práci zabudol na niektoré veci, to je hamba, ale už sme tu, takže možno by sme mohli ďalej sa tomuto venovať. No a ďalšia vec, my vítame aj prácu na zmení sa. Toto je isté nové, ale už sme to očakávali. Ale bohužiaľ nevyrieši to všetky veci, zlepší to prehľad, tak ako eh, na trhu s tovarmi, ale aj tam sú problémy viac menej rovnaké. Takže by sme mali sa zamyslieť nad tým, čo môžeme robiť, eh, samozrejme skromne a pomaly, ale čo by sa dalo robiť, aby sme vyzvali komisiu, aby robila možno rozhodnutím alebo inými prostriedkami, aby prípady tak ako Polská, e, eh, polská expertka hovorila, keby komisia zatvorila tento problém, tak eh, E, väčšina podnikov už um, ukončila činnosti, pretože to bolo príliš náročné prekonať ten čas, pri e, ktorého komisia hodnotila tento prípad, a takže už trh bol zničený. Takže myslím, že to vedie tiež k záverečnej otázke, ako v budúcnosti to môžeme obmedziť. To pozrieme na nemecký príklad minimálnych miest dopravnej oblasti. Nuž, názor, že to je dôležité na sociálne prostriedky a my by sme to videli z perspektívy vnútorného trhu a, a toto je protikladné a sociálna politika a musí byť riešená inde alebo inak. A problém v konečnom dôsledku pre mňa je, že to je opätovne výzva na plnú harmonizáciu, kde niečo robíme, treba to robiť kompletne a nechať zvyšok na členské štáty, ale nemôžeme začínate čiastkovými nejakými aktivitami, čo môže byť v protiklade členských krátov, to, štátov. To je nebezpečné, pretože dokonca ľudia, ktorí sa tomu venujú, tomu úplne nerozumejú. No a bude to znamenať viac práce. Ale rátam, prispiem k správam, spravodajky, spravodajcov a tieňových spravodajcov. Toto je jediná pozitívna správa. Teším sa na túto prácu. Ďakujem. ďakujem pekne. Kolega Danton, slova na záver. Áno, ja by som chcel poďakovať všetkým našim expertom eh, za to, že dnes prišli. Bola to veľmi zaujímavá debata. A je dobré, že o tom hovoríme, pretože tým, že o tom hovoríme, eh, zdôrazňujeme niektoré problémy. No a, a, eh, mm, myslím, že identifikáciou problémov, diskusiou o nich skutočne pokročíme. Dnes to bolo veľmi dobré k zástupcom eh, rady. Ďakujem veľmi pekne. A dodržiavajú to členské štáty skutočne aj, že slova treba tlačiť na členské štáty, aby plnili svoje slova. My to robiť nemôžeme a na, to vo všeobecnosti. Takže ešte raz ďakujem všetkým za to, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne našim rečníkom. A posledné e, že pre radu, prosím. Nerobte z toho e, zvyk, že 28. februára, 29. E, februára sa to teda bude diskutovať táto téma. Potrebujeme to častejšie. Ďalšia vec na programe je pre Dana Aby predstavil návrh svojej správy Takže k tomu prejdeme. Ďakujem pekne, Vicky. Myslím, že už sme o tom hovorili úplne často. Kľúčovou vecou, na ktorú by som chcel upozorniť, je, že cieľom tej, cieľ tejto správy je iný ako správa Larry Komi, je to špecifický. Ne? Ja úzko spolupracujem s Larou na to, aby sme zaistili, že sa nám to nebude prelínať a sa niečo také objaví, tak si to medzi sebou rozdelíme. No a netarifné bariéry eh, je, je to o tom, ako sa vyrieši medzi nami a EU, čo by sa dalo eh, v inom kontexte riešiť ako obchodné spory. Ja hovorím o zlepšení notifikácie, dodržiavania porušení, porušenia konania, konania porušení zmluvy, a týchto monitorovanie na odstraňovanie a nápravu konkrétnych bariér. No a niektoré zo záverov v kontexte správe, e, kde stanovujeme stratégiu na finalizáciu daného trhu, potrebujeme politické líderstvo, potrebujeme pri myšlenku, že to, to je k príspevkom rady, a teda rasta aplikáciou princípov a dá mať vždy zreteli spotrebiteľov, takže ja sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Mm, veľa, veľa ich tu nevidím, úzko budem s nimi spolupracovať a rovnako s pani Komi na jej práci a rovnako vidíme, ako budeme spolupracovať na stratégii pre jednotný trh do budúcnosti. Ďakujem pekne, Eva Panova. Ďakujem predsedníčka. Opätovne zastupujem pána Rosatyho. V jeho mene vítam správu pána Daltona. Nie povedať sa myslí, že to je dobrá báza, dobré východisko do diskusí a ďalšie bariéry na odstraňovanie a diskusie bariér, ktoré existujú na vnútornom trhu a menej mene skupiny EPP môžem povedať, že e, e, súhlasíme s všeobecným hodnotením a závermi správy. E, pár všeobecných vecí. Tieňový spravodajca je presvedčený, že spravodajca správne poukazuje na to, že na, napriek odstráneniu formálnych trhných bariér pohyb na voľnom trhu napriek odstráneniu tarifných bariér ešte stále voľnému pohybu bránia netarifné bariéry ako rôzne normy, administratívne požiadavky na národnej úrovni a tieto netarifné bariéry predstavujú ďalšie náklady na transakcie, ktoré musia znášať európske spoločnosti. Čiže niektoré z netarifných bariér e, vstupujú z rôznych preferencií členských štátov a vláda. ale väčšine nie sú odvodnené. Ako sme si vypočuli dnes počas vypočutia existencia netrefných bariér je veľmi zlá pre malé a stredné podniky kvôli neproporcionálnej záťaži. No a preto by sme sa mali zameriavať na tieto neodôvodnené netarifné bariéry. A opätovne pán Rozaty chce podporiť hovorí spravodajcov na špecifické opatrenia na odstránenie netarifných bariér neodôvodnených. A sú tu tri hlavné body. Poprvé, posilnenie existujúcich európskych zákonov, ich eh, transpozíciu zrýchlenú na národnej úrovni. Ďalšia vec je odstraňovanie eh, zbytočných eh, regulácií na európskej úrovni a ďalej výzva členských štátov, aby prestali veci prikrašľovať, no, čo sa týka špecifických otázok, trh s tovarmi, najvážnejšie netarifné bariéry technické normy a technické štandardy, a preto treba zdôrazniť princíp vzájomného uznávania. A preto vyzývame komisiu a členské štáty, aby implementovali princíp vzájomného uznávania všeobecným a konzistentným spôsobom, čo sa týka trhu so službami, existujú viaceré spôsoby a možnosti na odstránenie netarifných bariér a diskriminačné postupy, ktoré oslabujú medzi členskými štátmi, ale v tomto sektore najhoršie patria obmedzenia profesionálnych služieb a nútenie národných označení a štandardov pre zahraničných poskytovateľov služieb, takže existujúca segmentácia trhov EÚ obmedzuje medzinárodnú konkurencieschopnosť našich európskych spoločností. No a na záver, tieňový spravodajca súhlasí so spravodajcom, že komplexný prehľad netarafných bariér je dôležitý. No a som mala patriť hodnotenie negatívnych dopadov na rast a zamestnanosť v Európe a my vyzývame komisiu, aby vykonala takúto revíziu. Informovala Európsky parlament. A ako som už povedala, projekty jednotného vnútorného trhu musí byť finalizovaný, takže vedeme komisiu, aby zlepšila systém ktorý a dodržiavania, dohľadu nad dodržiavaním legislatívou e, príslušnej legislatívy EÚ tak aby spotrebitelia eh, z toho profitovali. A toto sú viac menej všetky pripomienky pána Rozatyho. A som si istá, že moji kolegovia, sama tieňoví spravodajcovia, budú konštruktívni v procese spolupráce pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov a v s vami. Ďakujem pekne. Sergio Gutierrez za socialistickú skupinu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som v tejto rozprave chcel zastúpiť kolegyňu Kristel, ktorá má momentálne iné povinnosti mimo Európskeho parlamentu. Ona sa ospravedlňuje spravodajcovi za to, že tu dnes nemôže byť. My súhlasíme s veľkou časťou eh, záverov spravodajcu a ďakujeme mu za jeho správu. No my máme aj názor, že fungovanie vnútorného trhu sa dá ešte zlepšovať a treba to zlepšovať. A zlepšovať pokrok. ostatné 50 rokov sa podarilo odstrániť veľa bariér, ale ešte existujú stále, ešte stále existuje množstvo prekážok. No a preto máme názor, že tieto neodôvodnené prekážky treba odstrániť. Z tohto dôvodu chceme predložiť niektoré návrhy. My súhlasíme s cieľmi správy. Spravodajca ako aj komisia hovoria hlavne o zájomnom uznávaní pri zlepšovaní vnútorného trhu. My ako socialistická skupina máme názor, že vzájomné uznávanie ešte nie je dostatočné. Treba nájsť harmonizáciu, spoločná politika Európskej únie, poznajú ešte lepšie e, e, úsupy ako popracu medzi členskými štátmi alebo vzájomné uznávanie pre členské štáty a vnútorný trh. Napríklad existujú ďalšie názor, nástroje, ktoré sú lepšie ako vzájomné uznávanie. Súčasne budeme podporovať aj vzájomné okazy, a preukazovanie, ktoré spôsobujú ďalšie náklady pre spoločnosti. Rovnako máme pár návrhov v prvej etape legislatívneho konania, Tuto treba vypracovať a rozvíjať. Existujú už usmernenia pre lepšie uplatňovanie, ale tieto usmernenia by sa mali v budúcnosti lepšie používať niektoré prvky tejto správy. Ale nechápeme úplne ako socialistická skupina a my by sme mali radi ďalšie znamenia Eh, vysvetlenia od spravodajca, napríklad článok 30, eh, kde sa hovorí o zákaze pre niektoré oblasti, netarifné oblasti a prekážky nemôžu byť zamierené za inými legitímnymi snahami a nelegitímnymi snahami zamestnancov. Colné bariéry sa nedajú úplne opúrať, pretože jednotlivých členských štátov existujú rôzna administratívna štruktúra. Treba sa sústrediť na tie oblasti, kde sa niečo dá urobiť, e, čo môže profitovať spoločnosť. Nemyslíme, že táto správa by sa mala použiť ako argument na dereguláciu ako takú. To je trend, ktorý momentálne sledujeme aj v európskych inštitúciách, že často deregulácia, regulácia sa zamieňa s lepším fungovaním inštitúcie a úradov, alebo že sa buduje byrokracia, tým sa chce podporiť rasta. Nesmieme zabúdať na to, čo je deregulácia, čo znamená ochrana, ako sa dá zlepšiť vnútorný trh a jeho fungovaní. A to treba deliť od deregulácie trhov. Ďalej 86, pretože sa toto odporúča. My nevieme presne, či ide o prepracovanie právnych predpisov, alebo či to je odporúčanie pre lepšie uplatňovanie. Nemyslíme, že to je užitočné. Dle smernice o zamestnaneckých kvalifikáciách a niečo robiť, ale myslím, že je dôležité aby sa zlepšila aplikácia vzťahy medzi členskými štátmi. To je dôležité pre eh, vnútorný trh a v tomto zmysle dúfame, že spravodajca a socialistická skupina nájdu spôsob dobrej spolupráce, aby dosiahli tento cieľ čo najlepšej správy, ktorá bude mať širokú podporu. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Viem, že neskorá ľudia musia sa vydať na cestu. Dám na ešte nejaké pripomienky. Áno, ďakujem za obe pripomienky a príspevky. a súhlasím s mnohým, čo povedali obaja rečníci, ale len by som sa rád vyjadril k niektorým obavám alebo pripomienka socialistickej skupiny. To sme si už vypočuli aj predtým na vypočutí nie je môj zámerom dobrať sa chronou zamestnancov, netarifné bariéry, ktoré nie sú primerané, diskriminačné, sú legitimné ciele politiky práva zamestnancov sú rôznych členských štátoch, pracovná legislatíva. To nie sú netarifné bariéry, takže e, tým sa v tejto správe nebudem zaoberať a rovnako váš bod o hĺbke. Pôvodne tá správa bola oveľa dlhšia, ale kvôli obmedzeniam som niečo musel odtiaľ odstrániť, takže uh, opätovne tam niečo dám v pozmeňujúcich návrhoch. Že pokiaľ ide o tie ne- necolné bariéry, a keď hovoríme o reguláciách, uh, ja v podstate nehovorím iba o samotnej deregulácii, alebo hovorím o tých predpisoch, ktoré sú určené na to, aby sa e, naozaj vylúčili z nejaké cudzie produkty e, z nášho trhu von. O to ide. A na toto som vlastne sa snažil sústrediť. E, takže Dúfam, že som trošku objasnil vaše obavy zo socialistickej skupiny, ale ja sa budem snažiť obísť všetkým politickej skupiny a pokúsiť sa dosiahnuť také záverečné takú výsledok, ktorý bude možno byť každý spokojný. Predsednička, ďakujem pekne, aby som teraz túto schôdzu ukončila a uvidíme sa budúci týždeň v Štrasburgu.